Good morning, everybody. Uh, welcome to... Dobré uh, ráno prajem všetkým. Vítam vás na uh, poslednom, uh, poslednej časti našho sadnutia pred letnou prestávkou. A začneme posúdením návrhu stanoviska. Oznámenie tlmočníkov. Dnes je deň 38 našich protestných krokov proti jednostranne vnúteným, nevyváženým, neferovým pracovným podmienkam zo strany eh, administratívy Európskeho parlamentu. Je nám preto ľúto, že vás musíme informovať, že nebudeme tlmočiť po oficiálnom eh, konci tohto zasadnutia 12.30. Ďakujeme za porozumenie. Slovo má pani Reda. Ide nám o, e, hlavne o dynamické údaje, ktoré sa menia e, konštantne a uplatňujú sa v mnohých oblastiach a e, môžu byť veľmi prospešné pre ekonomiku, spoločnosť vo všeobecnosti, pre spotrebiteľov. Podľa pravidla 53 plus je do tohto postupu zainteresované IMCO, aby sa e, zabezpečilo e, hladké zapracovanie týchto pravidiel. Ako som už povedala v minulosti, prínosy toho, že e, dáta budú už od začiatku otvorené, bude spôsobať, že tu nebudú náklady pre administratívu, eh, bude mať z toho prínos nielen spoločnosť ako taká, ale aj eh, samotné orgány, ktoré budú mať prístup k údajom eh, štrukturovaným spôsobom a interní užívateľia zo strany administratívy tiež budú mať ľahšiu prácu a ďalšia časť, ktorú by som chcela zdôrazniť, je snaha viac posilniť možnosť pre e, verejnú správu e, vybrať poplatky e, za prístup k týmto údajom. Dôvod, prečo je to tak, je, že tieto náklady značne neprispievajú k sprístupňovaniu Eh, týchto údajov, takže mali by sme ďalej eh, re, robiť trošku reštriktívne eh, tieto podmienky. Na druhej strane spoplatňovanie pre verejnú správu takisto povedie ku koncentrácii na trhu. Firmy, ktoré sú schopné za takéto údaje platiť, sú menšie a, a potom tu máme e, často iniciatívy občianske, ktoré by boli úplne vylúčené e, ak by boli náklady príliš e, vysoké, napríklad mapovacie údaje, ktoré sa využívajú v Google Maps, verejnej správe neprinášajú príliš veľa prostriedkov, ale vylúčujú využívanie týchto údajov pre napríklad otvorené Eh, mapy eh, ulic, ktoré by mohli predstavovať alternatívu pre Google Maps. A tu je práve naša zodpovednosť eh, pre verejný sektor, aby sme neposilňovali aktuálnu silnú pozíciu aktuálnych firiem, ale posilňovali hospodárskú súťaž. E, takže preto chceme tieto reštrikcie na e, spoplatňovanie. Chceme tu e, vytvoriť úpravy, za akých okolností verejné orgány môžu uplatňovať poplatky. A takisto chceme, aby sa explicitne v smernici spomenulo, aké údaje tzv. high value datasetov majú byť poskytnuté zdarma. Navrhuje sa tu postup delegovaných aktov. Ja to považujem za trochu pochybné, pretože je to naozaj kľúčová otázka eh, v tomto akte. Myslím si, že by sme eh, mali spomenúť prílohu, kde je zoznam eh, takýchto vysokohodnotných súborov dát. Ja som teda navrhla taký, takúto prílohu, ktorá vychádza z odporúčaní G8 a Open Knowledge Foundation a e, som zvedavá, aké pozmeňovacie návrhy predložia kolegovia na doplnenie do tejto prílohy. Je tu samozrejme priestor aj pre komisiu, aby aktualizovala tento zoznam. Je tam priestor aj pre verejné konzultácie. Ale rozhodovanie by nemalo byť čisto iba v rukách komisie, e, pokiaľ ide o to, čo predstavuje tieto vysokohodnotné súbory dát. A potom tu vyvstáva aj otázka, ako sa môžu najlepšie využívať tieto súbory eh, dát. Hm. Eh, zaoberáme sa eh, údajmi verejného sektora podľa členských štátov v našej legislatíve, ale takisto chceme umožniť aj agregovanie na európskej úrovni, aby sme zabezpečili, že aplikácie, ktoré sú celoeurópske, by mali tiež e, prístup k týmto údajom z jednotného miesta. E, na našom prvom prieskumnom e, stretnutí tenových spravodajcov sme to tiež prediskutovali. Diskutovali sme aj vlastne o rôznych alternatívach, standalone alternatíva alebo nie. Ja som k tomu prestrela návrh v bode 22 E, myslím si, že je dôležité, aby tu boli e, spoločné štandardy v PSA e smernici, aby teda interfejsy mali možnosť prístupu k údajom v reálnom čase, pretože nie je praktické narábať s individuálnymi požiadavkami, ktoré musia ľudia spracovávať, musia na ne reagovať, pretože v čase, kedy by už bola odpoveď, Eh, hotová, už by tieto údaje boli eh, neaktuálne. Takže eh, chceme podporiť také rozhrania, ktoré by umožňovali prístup k údajom v reálnom čase. Stanovujeme tu aj kritéria kvality pre toto v pozmeňujúcom návrhu 18. K otázke, aké licencie by sa mali používať, na e, e, sprístupnenie údajov e, verného sektora. Ja používam rôzne kritéria. Jedným je, ktoré sú najmenej reštriktívne, umožňujú čo najširšie možnosti opätovného využitia. A druhé kritérium je ktoré licencie sa všeobecne využívajú, pretože je tu aj problém e, nadmernej komplexnosti, ak by každá administratíva prišla so svojou vlastnou licenciou, ktorá by sa od ostatných iba v určitých detailoch e, odlišovala E, takže cieľom je, aby sme e, motivovali administratívy, aby sa využívali už tie široko uplatňované a používané formy licencovania. Napokon navrhujem, aby sa zmenila e, názov smernice na smernicu o otvorných údajoch. Mohlo by to zvýšiť popularitu tohto nástroja strany verejnosti Chceme, aby sa ľudia dozvedeli viac o možnostiach prístupu k údajom z verejného sektoru. Chceme ich e, motivovať, aby to používali a práve takáto zmena názov by k tomu mohla prispieť. Na poslednom stretnutí tieňových spravodajcov sme sa už venovali hlavným e, diskusným bodom. Myslím si, že je tu vládne zhoda, aby sme tu mali prílohu, nielen delegovaný akt k tým vysokohodnotným súborom dát ale budeme e, aj intenzívne diskutovať o detailoch e, poplatkov a takisto aj obsahu e, prílohy. Inak si myslím, že budeme môcť rýchle postupovať. Našim cieľom je prijať toto stanovisko, keď výbor ITRE, ktorý je gestorským, bude prekladať pozmeňovacie návrhy, tak aby sme boli plne implikovaní už od začiatku diskusí e, v, do diskusí v gestorskom výbore. Dúfajme, že počas rakúskeho predsedníctva si tiež rada e, vypracuje všeobecný prístup, tak aby sme e, po jednom, dvoch trialógoch boli schopní dokončiť túto prácu Ďakujem všetkým teňovým správodajcom, ktorí boli veľmi nápomocní e, v celom tomto procese. E, popísali mi ich priority a ich e, náhľady. Teším sa na ich pozmeňovacie návrhy, ktoré majú predložiť do dnes, do obeda. Ja osobne ich veľa nepredložím, len určité objasnenia aj pokiaľ ide o interakciu so e, smernicou o databázach. Inak sa budem pridržiavať toho, čo už sa nachádza v stanovisku. A chceme využiť letnú, predstavku na to, aby sme sfinalizovali našu prácu, aby sa okamžite po lete mohli začať rokovania o kompromisných pozmeňovacích návrhoch a aby sme mohli 10. a 11. oktobra hlasovať. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne a teraz prejdeme k deňovým spravodajcom za EPP pani Ferhajen. Ďakujem pekne, vítam e, veľmi návrh e, komisie. Je to zmysluplné prepracovanie e, smernice Cieľom je e, čo najviac e, informácií a e, súborov môcť využívať. Je jasné, že informácie verejného sektoru majú veľkú inovatívny spoločenský a hospodársky potenciál. V tom sa všetci zhodneme. Chcem poďakovať Julii Reda za jej návrh, ale v určitých bodoch máme odlišný náhľad, treba tam zohľadniť viacero bodov, keď chceme e, mať vyvážený prístup. Na jednej strane je pre nás dôležitá téma subsidiarity, Ehm, malo by to ostať eh, naďalej v príslušnosti členských eh, štátov a komún, to rozhodovanie, či sa informácie sprístupnia alebo nie, takže rozhodnutie o tom, ktoré sa majú zverejňovať, ktoré súbory údajov sa zverejňovať, to bolo v kompetencii členských štátov a malo by to tak aj zostať. EPS e, e, e, smernica sa zaoberala ďalším používaním, takže tie údaje, ktoré sa majú ďalej zverejniť, tie sa musia zverejňovať podľa určitých kritérií, musia splňať určité kritéria, takže nemá tu byť všeobecná povinnosť pre zverejňovanie všetkých údajov, ale tie údaje, ktoré naozaj umožňujú e, zmysluplné ďalšie použitie. A potom high value datasets určite e, sú údaje, ktoré sú e, vzácnejšie a je teda aj väčší verejný záujem na ich e, zverejnení. E, súvisí to aj so službami, ktoré e, by sa mohli vyvinúť. Ale naozaj by sme tu nemali mať e, tú cestu delegovaného právneho aktu, ale potrebujeme tu mať politické politické ovplyvnenie tohto procesu, nemala by e, samotná komisia e, rozhodovať o tom, čo e, je pod tým mienené. Aj návrh to takto vníma, som tomu veľmi rada. Navrhuje sa tu ísť cestou osobitnej prílohy, ale ja si myslím, že v zmysle subsidiarity tu majú aj veľkú úlohu členské štáty. V časti majú totiž to odlišné e, náhľady. A potom e, náklady. E, často je to veľmi náročné a pokiaľ tu máme dáta v reálnom čase, ktoré mám poskytnúť na požiadanie, tak z toho vyplývajú ešte ďalšie dodatočné náklady. Viedli sme veľa diskusí aj e, s verejnými miestami a e, už e, veľké náklady vyplývajú z, z tej poslednej smernice PSI. To viedlo aj k vysokej cene licencií a teda k tomu, že niektorí neboli v stave si tieto licencie zadovážiť. treba aj pouvažovať nad tým, aká je vysoká pridaná hodnota, e, či e, môžeme daňových poplatníkov zaťažiť tým, aby e, sa vytvárala súkromná hodnota pre podnikateľov. Takže naozaj treba rozhodovať medzi vysokohodnotnými údajmi, ktoré môžu byť bez veľkých nákladov poskytnuté k dispozícii alebo aj zdarma. S tým nemám vôbec žiaden problém. Tam, kde by to viedlo k značným nákladom, tam by mali byť možné primerané licencie. Ale tam, kde z dôvodu individuálneho záujmu nejakej e, osobitnej skupiny alebo firmy um, sa žiada o e, takéto informácie, takéto údaje, kde je aj podľa aktuálnej smernice povinnosť tieto údaje zverejňovať, tam by tieto náklady, ktoré vznikajú dodatočne, mali byť v plnom e, rozsahu e, prenesiteľné na používateľa, inak by to viedlo k, ďalš- k ďalšiemu zaťaženiu daňových poplatníkov na e, a vlastne prínos by z toho mali podnikatelia iba tej určitej firmy. No a potom Eh, mali by sme tu eh, sa zaoberať eh, takisto aj nejakými hraničnými nákladmi, zohľadniť tu aj personál, ale to musí byť všetko všetko veľmi transparentné, nemali by zase komuny ťažiť z týchto poplatkov. No a verejné versus súkromné podniky, je správne, že v článku 1 eh, sa eh, spomína to, čo už eh, sa spomína v úvodnom ustanovení 22, že treba tu zabezpečiť možnosť, aby mohli tu pouvažovať, či takéto údaje chcú zverniť alebo nie. V mnohých oblastiach je tu konkurencia verejných a súkromných podnikov Eh, je tu veľa oblastí takéhoto liberalizovaného trhu a ak teraz eh, jedna strana musí eh, dať k dispozícii všetky svoje údaje, ale súkromné firmy nie, tak to môže viesť k značnému k značnej distorzii trhu, takže mali by sme si uvedomiť, čo tu vlastne požadujeme, do akej miery môže táto požiadavka zasahovať ak tu nevzniká konkurencia eh, medzi verejnými a súkromnými firmami, nemám s tým problém, ale tam, kde na liberalizovaných eh, trhoch eh, sa pohybujeme, musia tu platiť rovnaké opatrenia pre všetky strany. Ďakujem pekne. Ďakujem za SND pani Jakonsári. Ďakujem pekne spravodajkyni za dobrú prácu na tomto spise. Bohužiaľ, Nemôžem povedať to isté o komisii. Otázka vysokohodnotných e, e, súborov údajov, čo je kľúčový aspekt tejto smernice, e, to nebolo vyriešené transparentným a kooperatívnym spôsobom. V princípe podporujem vytvorenie vysokohodnotných súborov údajov na základe ich potenciálnych socioekonomických prínosov, čo by bolo dostupné bezplatne pre všetkých, e, ktorí to chcú opakovane použiť. Avšak komisia e, neposkytla zoznam, ani posúdenie vplyvu, ani žiadnu jasnú metodológiu pre výber týchto súborov údajov. Ja mám v úmysle predložiť pozmeňovacie návrhy k článkom 14, pokiaľ ide o zriadenie zoznamu vysokohodnotných súborov údajov. Takisto chcem objasniť rozsah, by som chcela objasniť rozsah pôsobnosti povinnosti týkajúce sa verejných podnikov. To je dobrovoľné a malo by to byť e, takto aj jasne uvedené. Čo sa týka e, ostatných článkov, tak môžem uvítať e, snahu spravodajcu agregovať údaje na úrovni únie. Takisto som presvedčená, že údaje pre opakované použitie by mali byť eh, ľahko dostupné pre užívateľov. Takisto podporujem obmedzenie poplatkov, redukciu poplatkov. Eh, politiky otvorených údajov musia byť prepojené eh, so silnou ochranou súkromných údajov a musí byť zohľadnená aj národná bezpečnosť. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne pre ECR. E Vítam návrh stanoviska pripravený pani spravodajkyňou a môžem konštatovať, že sa jedná o úzitočné návrhy, s ktorými chceme pracovať ďalej. Opakované použitie informácií verejného sektora je prospešný princíp nielen z hľadiska využitia dát, ale aj z hľadiska väčšej transparentnosti verejných správ členských štátov. Vítam amendment 3 eh, tejto správy, podľa ktorého by dáta verejného sektora mali byť prístupné v zmysle princípu open by design and by default. Na budúce zverejňovanie dát treba myslieť už v čase ich vytvárania. Za užitočnú považujem podrobnejšiu definíciu činnosti a fungovania aplikačných programovacích rozhraní, prostredníctvom ktorých užívateľia k dátam pristupujú. Tu mám na mysli amendmenty 14 a 18. Za problém považujem definíciu dátových súborov s vysokou hodnotou, ktoré by členské štáty museli po novele smernice sprístupňovať bez obmedzení. Myslím, že treba rešpektovať práva členských štátov, princíp subsidiarity a princíp proporcionality. Európska legislatíva by preto mala mať jasno nielen v tom, aké dáta od členských štátov požaduje sprístupniť, ale najmä prečo ich požaduje sprístupniť Domnievam sa, že jediným legitímnym dôvodom je požiadavka v európskom záujme. A za čisto európsky záujem by sme mali považovať len také dáta, ktoré pomôžu lepšiemu naplňaniu štyroch základných slobôd občanov Európskej únie. Prikláňam sa preto k okliešteniu zoznamu kategórií dátových súborov s vysokou hodnotou v amendmente 31 na nevyhnutnú mieru. Definíciu by som navrhol zúžiť na dáta týkajúce sa obchodných registrov, map a verejného obstarávania. Som presvedčený, že tento zúžený prístup by ocenili aj členské štáty, keďže od nich budeme požadovať dáta, ktoré už k dispozícii majú aj dnes, pričom sú ľahko komunikovateľné benefity, ktoré prístupnosť týchto dát môže priniesť pre jednotný trh Európskej únie. Veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Thank you very much. And then for the Alde... Ďakujem a za Alde máme pani Hlavce. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, a takisto by som chcela poďakovať pani spravodajkyni za návrh stanoviska. Ako, keďže ALDE vždy odporuje e, otvorený government a otvorené údaje, tak môžeme v plnej miere podporiť jej e, pozmeňovacie návrhy. Čo sa týka ďalšieho návrhu, tak tam e, by som to dala do troch kategórií. Jedna je opakované údaje, použitie údajov je len možné, ak e, verejnosť má prístup na požiadanie. Čiže sme presvedčení, že tento prístup by mal byť objasnený v smernici Môžeme tak urobiť tým, že časti smernice o environmentálnych informáciách si zoberieme a zavedieme to tu ako všeobecný, všeobecnú požiadavku na prístup. Pokiaľ ide o prístup, voľ, e, princíp voľného prístupu, e, väčšina vlád to akceptuje a podľa nás by bolo dobre, keby to bolo jasné e, a jasne uvedené v texte. Po druhé, dynamické údaje, ktoré ste už spomenuli, ale podľa nášho názoru e, musia byť poskytnuté v reálnom čase a bez e, omeškania. E, dopravné údaje sa využívajú len keď sú dostupné v okamihu, kedy k ním dojde takže e, v podstate sú to údaje, ktoré sa e, zverejnia ráno, už večer nie sú potrebné. Ak je nejaké omeškanie, tak by mali byť na to upozornení užívateľia aj presne e, skonkretizovať to omeškanie. A po tretie, a na záver, vesmírne informácie musia byť zahrnuté vo svetle vysokohodnotných súborov údajov. Jeden z najdôležitejších súborov údajov sú údaje pre mapovanie, a iné e, geografické referencie a podľa nášho názoru toto by malo byť zverejnené a malo by to byť bezplatné pre všetkých. Spravodajkyňa sa už snažila e, na toto poukázať v prílohe, ale chceli by sme to e, ešte upresniť a objasniť. No a tým by som skončila a poďakujem sa spravodajkyni a teším sa na hladké a rýchle prijatie. Ďakujem. Ďakujem. Chcela by som dať slovo Európskej komisii, pán Ivo Volman eh, z DG Connect. Uh, Takže poprvé sa chcem poďakovať spravodajkyni za návrh eh, stanoviska. Teší nás, že navrhované pozmeňovacie návrhy posilňujú niektoré ustanovenia v návrhu, napríklad eh, opakované pomenovanie nástroja otvorených údajov, to môžeme uvítať. Takisto podporujeme zmeny navrhnuté, pokiaľ ide o ustanovenia pre, o poplatkoch, čo by ich objasnilo a boli by ľahšie implementovateľné. Zároveň sú tu určité body, ktoré e, si vyžadujú e, lepšie preskúmanie z technického pohľadu, respektíve z pohľadu e, dosiahnutie dohody v neskoršom štádiu. Už to bolo predtým spomenuté, vzťah medzi smernicou PSI a národné režimy prístupov e, na to sa musíme podrobnejšie zamerať. Ehm, súbory, ehm, vysokohodnotné súbory údajov, to už bolo spomenuté všetkými poslancami, ktorí sa vyjadrili. Poprvé, teší nás, že dôležitosť e, týchto súborov e, vlastne všetci pochopili a chápeme, že je tu požiadavka lepšie orámcovať to, čo by sa dalo urobiť v rámci delegovaného aktu. A chcete to orámcovať eh, alebo chcete eh, to zdôrazniť v základnom akte. Zároveň by sa mala ponechať určitá flexibilita, aby bol teda eh, otvorený zoznam relatívne a potrebujeme dobrú prípravu na definovanie tých konkrétnych súborov údajov, ktoré by boli otvorené. Čiže ešte raz ďakujem a tešíme sa na spoluprácu s vami o našom, k nášmu návrhu a tešíme sa na finálnu správu. Ďakujem. Thank you. And then finally, uh, Jura Reda, please. Yes, mm, ďakujem, e, pani Reda. Ďakujem, pani predsednička. Chcem sa poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom za konštruktívne pripomienky, ako aj komisii za veľmi proaktívny prístup. Už sme mali technické zasadnutie spolu s komisiou a dúfam, že budeme schopní pokračovať v tejto úzkej spolupráci, aby sme docielili dobré riešenie e, k vysokohodnotným súborom údajov a k iným otvoreným otázkam. A som presvedčená, že sa dopracujeme k dohode čoskoro po letnej prestávke a takisto chcem využiť túto príležitosť a zaželať kolegom pekné prázdniny, peknú dovolenku. Ďakujem, ako už bolo spomenuté na začiatku, pani Reda, lehota pre, pre pozmeňovacie návrhy je dnes e, do poludne. Zváženie pozmeňovacích návrhov sa uskutoční počas septembrového zasadnutia a hlasovať sa bude v oktobri, čiže ďakujem veľmi pekne. Dobre, takže navrhujem, aby sme začali e, s posledným hlasovaním pred letnou prestávkou. Prvá správa, o ktorej budeme hlasovať, je dvojaká kvalita výrobkov na jednotnom trhu. Tam máme pani Olgu Sehnalovú ako spravodajkeniu, čiže kompromis 1. Kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňovací návrh 30 za, proti pardon, ospravedlňujem sa, čiže prejdeme na kompromis 2, za, proti, zdržali sa prijaté, pozmeňovací návrh 36 za, proti, zdržali sa prijatý, kompromis 3 za, proti, zdržali sa prijatý, kompromis 4 za, proti, zdržali sa prijatý, Pozmeňovací návrh 52 za, proti, zdržali sa prijatí. Preveríme to, 52 preveríme. Je to prijaté, 19 za, 16 proti. Teraz prejdeme na kompromisný návrh 5, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňovací návrh 58 za, proti, zdržali sa prijatí, 61 za, proti, zdržali sa prijatí, 62 za, proti, zdržali sa prijatí, 66 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 69 za, proti, zdržali sa prijatí. Preveríme 69. -ku. Koniec hlasovania. Je to jednoznačne prijaté. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa prijatí. Teraz prejdeme na kompromis 7 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 7a za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompro- e, pozmeňovací návrh 85 za, proti, zdržali sa prijatí, kompromis 9 za, proti, zdržali sa prijatí, kompromis 10 za, proti, zdržali sa prijatí, pozmeňovací návrh 99 za, proti, zdržali sa zamietnutí, pozmeňovací návrh 100 za, proti, zdržali sa prijatí, Agri 5 za, proti, zdržali sa. Preveríme Agri 5. Koniec hlasovania. Je to prijaté. Pozmeňovací návrh 101 za, proti, zdržali sa, zamiet, e, preveríme. Preveríme pozmeňovací návrh 101. Koniec hlasovania. Je to prijaté. 102 za, proti, zdržali sa. Dobre, musíme to preveriť, lebo nevidím prakticky nikoho z EPP, že by hlasoval. Uzatváram hlasovanie, je to prijaté. Kompromis 11 za, proti, zdržali sa prijatý. Kompromis 12, 12 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňovací návrh 118 za, proti, zdržali sa prijatý Kompromis 13 za, proti, zdržali sa prijatý Kompromis 14 za, proti, zdržali sa prijatí. Tým teraz prejdeme na kompromisný návrh 15 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňovací návrh 153 za, proti, zdržali sa, za, e, preveríme, preveríme pozmeňovací návrh 153. Koniec hlasovania, no a je to zamietnuté. Prepačte. Yeah, Yeah. It's too late now. Yeah. Yes, it's too late. Takže prejdeme na kompromis 16 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňovací návrh 162 za, proti, zdržali sa. Myslím, že je to prijaté, ale preveríme 162. Takže je to zamietnuté. Tým pádom ideme Agri 14 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 17 za, proti, zdržali sa. Preveríme. Preveríme kompromisný návrh 17. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Kompromis 18 za, proti zdržali sa, dobre, preveríme, kompromisný návrh 18. Koniec hlasovania. Je to zamietnuté. Takže to znamená, že ideme samostatné pozmeňovacie návrhy. 171. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Myslím, že je to zamietnuté, ale preveríme 171 pozmeňovací návrh. 171. We close the vote. It is rejected. Je to zamietnuté. Teraz 172 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Preveríme 172. Zamietnuté Agri, 9 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Pozmeňovací návrh 38 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 165 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Teraz ideme, prejdeme na kompromis 19 za, proti, zdržali sa prijatí, Kompromis 20 za, proti, zdržali sa prijatí. Teraz kompromis 21 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňovací návrh 196 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Teraz ideme na citácia a je to pozmeňovací návrh 1 a 2, tie sú identické za, proti, zdržali sa prijatí, pozmeňovací návrh 3 za, proti, zdržali sa prijatí, 4 za, proti, zdržali sa prijatí, 5 za, proti, zdržali sa prijatí, 6 za, proti, zdržali sa Myslím, že by sme to mali preveriť. Čiže preveríme pozmeňovací návrh 6. Schválený. Pozmeňujem číslo 7. Za, proti, zdržali sa schválený. Agri H. Za, proti, zdržali sa schválený. Číslo 8. Za, proti, zdržali sa schválený. Agri A. Pozmeňujem číslo 9. Za, proti, zdržali sa schválený. Agri B za, proti, zdržali sa schválení. Číslo 10 za, proti, zdržali sa schválení. Overíme číslo 10, pozmeňujúci návrh číslo 10. Končím hlasovanie. A návrh bol zamietnutý. Pozmeňujúci návrh číslo 11 za, proti, zdržali sa schválený číslo 12 za, proti, zdržali sa schválený, 13 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 14 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Môžeme overiť pozmeňujúci návrh číslo 14? Bol schválený. Agri C za, proti, zdržali sa. Myslím, že bol schválený, ale overíme. Takže agrice overíme, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnutý. To znamená, že sa teraz presúvame k číslu 15. Za, proti, zdržali sa schválení. Agri E za, proti, zdržali sa schválení. Agri F za, proti, zdržali sa schválení. Agri G za, proti, zdržali sa. Overíme Agri G. Nech sa páči. Končím hlasovanie. Bol schválený. Číslo 16 za, proti, zdržali sa, schválený. 18, áno, 18 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 19 za, proti, zdržali sa schválení, 20 za, proti, zdržali sa schválení, Ďalej pozmeňujúci návrh číslo Takže ten vypadáva. Takže číslo 22 za, proti, žali sa schválený. NV 2 prvá časť za, proti, držali sa schválený. Ideme na NV áno, za, proti, zdržali sa, zamietnutý. MV9, druhá časť. Nine second parts, yes. Áno, ako som hovorila, NV9, druhá časť za, proti, zdržali sa, nie je to jasné, overíme NV9, druhú časť, nech sa páči. Končím hlasovanie. Dobre, bol schválený. Ďalej NV10, druhá časť, za, proti, zdržali sa, schválený. NV13 za, proti, zdržali sa, teda overíme NV13. Končím hlasovanie. Schválený. NV 15 za, proti, zdržali sa, schválený. Envy 18 Máme všetci? Za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Postupujeme ďalej. Nie, niekto si želá overiť? Dobre, overujeme NV18. Končím hlasovanie. Zamietnutý. Envy C za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Envy 4 kompromis 7, ten bol schválený, myslím, áno. Prechádzame preto na NV4. Máme všetci? Za, proti, zdržali sa schválený. NV6 za, proti, zdržali sa schválený. Poďme ďalej. NV9 ten vypadáva. Či, a tak NV11 potom za, proti, zdržali sa schválený, NV12 za, proti, zdržali sa zamietnutý, myslím, ale overíme NV12. Končím hlasovanie. Áno, bol schválený. A záverečné hlasovanie elektronicky. Končím hlasovanie. A stanovisko bolo schválené. 37, 33 za, 3 proti, 1 sa zdržal. Nech sa páči, chcete sa vyjadriť? Chcete vystúpiť? Áno, vážení kolegovia, veľmi pekne som chcela poďakovať všetkým tieňovým správodajcom aj kolegom z ďalších výborov NVA Agri za ich spoluprácu. Myslím si, že Európsky parlament minimálne v rámci našich výborov jasne povedal, že dvojaká kvalita nie je akceptovateľná a že musíme robiť všetko, čo je v našich silách, aby sme sa um, takýchto praktik zbavili. Ďakujem veľmi pekne. Okay, so then we... Veľmi pekne ďakujem. Budeme pokračovať e, v hlasovaní a následuje návrh nariadenia, ktorý sa týka hodnotenia zdravotníckých technológií. Pán Busoji je spravodajcom pre toto nariadenie a hneď začneme eh, identickými eh, návrhmi 3 a 70, to je za, proti, zdržali sa. Nie je to jasné, čiže ideme hlasovať k trojke a k 70. Nech sa páči, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené 4 za, proti, zdržali sa schválený 70, nie ten vypadáva 5 za, proti, zdržali sa schválený 72 za, proti, zdržali sa. Overíme, overíme číslo 72, nech sa páči. Končím hlasovanie. Schválený. 6 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 73 za, proti, zdržali sa, schválený. Chce, želáte si overiť? Počula som, že niekto... V poriadku, overíme, ale myslím, že bol schválený. Končím hlasovanie. Áno, schválený. Kompromis 14 za, proti, zdržali sa schválení. 77 za, proti, držali sa schválení. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa schválení. 7 za, proti, zdržali sa schválení. 78, 79 za, proti, zdržali sa schválení. 8 a 80 za, proti, zdržali sa schválení. 9 za, proti, zdržali sa. Schválený 81 za, proti, zdržali sa. Zamietnutý kompromis 9 za, proti, zdržali sa. Schválený kompromis 19 e, za, proti, zdržali sa. Schválený číslo 90, e, nech sa za, proti, zdržali sa. Zamietnutý 91 za, proti, zdržali sa zamietnutý. 3, 13 za, proti, zdržali sa za, schválený. 14 za, proti, zdržali sa schválený. Ja vypadáva 93 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 95 za, proti, zdržali sa schválený, 96 za, proti, zdržali sa, schválený, 15 za, proti, zdržali sa, schválený, 97 za, proti, zdržali sa, schválený, 16 a 98 za, proti, zdržali sa, schválený, 99 za, proti, zdržali sa, schválený, 17 za, proti, zdržali sa, schválený, 100 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis číslo 10. Nie, nie, nie, nehlasujeme. Prechádzame hneď na 102 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis nie. 105 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa, schválený. Ďalej 17 sa, proti, zdržali sa, schválený. Áno, overíme kompromis 17. Končím hlasovanie. Schválený. E, blokové hlasovanie 108, 109, 110 a 111 za, proti zdržali sa zamietnutí, 19 za, proti, zdržali sa schválení, 112 za, proti, zdržali sa, overíme, čiže zmenujúci návrh 112. Zamietnutý. 113 za, proti, zdržali sa, schválený. 115 za, proti, zdržali sa, schválený. 116. Áno, ten vypadáva, pravda. Ďalší takisto. 119, áno, za, proti, zdržali sa, schválený. 120 za, Prepačte, ten vypadáva. Takže 121 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 18 za, proti, zdržali sa, schválený. Potom máme hlasovanie po blokoch, teda blokové hlasovanie 124, 125, 26, 27, 28 za, proti, zdržali sa, schválený. Ďalšie blokové hlasovanie od 129 teda e, spoločne s ďalšími návrhmi za, proti, držali sa zamietnutí, 130 za, proti, držali sa schválení, 23 za, proti, zdržali sa schválení, 24 za, proti, zdržali sa schválení, 132 za, proti, zdržali sa schválený, 25 za, proti, zdržali sa schválený, 134 za, proti, zdržali sa schválený. Kom... 140 za, 140 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 141 za, proti, zdržali sa zamietnutý. 142 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Kompromis číslo 6 za, proti, zdržali sa, schválený. 26 za, 26 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 13 za, proti, zdržali sa schválený. Kompromis 21 za, proti, zdržali sa schválený. Prechádzame na tri, číslo 31, pozmeňujúci návrh číslo 31 za, proti, zdržali sa schválený. 165 za, proti, zdržali sa schválený. 166 za, proti, zdržali sa schválený. Kompromis číslo 8 za, proti, zdržali sa schválený. 169 za, proti, zdržali sa schválený. 171 za, proti, zdržali sa schválený. 172 za, proti, zdržali sa schválený. 173 za, proti, zdržali sa schválený. Ideme ďalej. 32 za, proti, zdržali sa schválení. 33 a 175 za, proti, zdržali sa schválení. 177 za, proti, zdržali sa. Myslím si, že bol zamietnutý, ale overíme 177. Končím hlasovanie. Áno zamietnutý. 35 za. Áno, to, ten blok bol schválený. Musíme zahlasovať ešte k návrhu 35 e, za, proti, zdržali sa schválený, 36 za, proti, zdržali sa schválení, 37 za, proti, zdržali sa schválení, 180 za, proti, zdržali sa schválení, 181 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 38 za, proti, zdržali sa schválení, kompromis číslo 1 za, proti, zdržali sa schválení, 39, 40 za, proti, zdržali sa schválení, 40, nie, ten vypadá, 40 vypadáva, takže ideme na 44 za, proti, zdržali sa schválení, 44 za, proti, zdržali sa schválení, 47 za, proti, zdržali sa schválení, 48 za, proti, zdržali sa, schválený. 1 a 49 sú identické, za, proti, zdržali sa, schválené. 50, ten vypadáva, čiže ideme na pozmeňujúci návrh číslo 52 za, Takže hlasujeme k 52 za, proti, zdržali sa, schválený. 54 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Kompromis číslo 2 za, proti, zdržali sa, schválený. 64 mm, za, proti, zdržali sa, schválený. Následne ideme k 69. Za, proti, zdržali sa zamietnutí. No a záverečné hlasovanie k návrhu elektronicky, nech sa páči. Končím hlasovanie. A Návrh bol schválený, 26 za, 8 proti, 4 sa zdržali. Gratulujeme spravodajcovi, ktorý nie je prítomný v sále. Um, so the next vote... Ďalší, ďalšie hlasovanie sa bude týkať e, jedného hlasovania, pokiaľ ide o voľný pohyb iných ako osobných údajov v Európskej únii budeme hlasovať o predbežnej dohode. Ide o elektronické hlasovanie. Končím hlasovanie. Áno, schválené. 33 za, 4 a proti. Gratulujeme. Nech sa páči, pani spravodajkyňa. Áno, ďakujem veľmi pekne. To je obrovský výdobytok, spoločne sa nám to podarilo počas prvého čítania za menej ako 6 mesiacov a určite by sa tak nemohlo udiať bez všetkej vašej podpory a fantastickej práce týmu. Takže ďakujem Dite, Danielovi, Julie a všetkým, všetkým, ktorí nám pomáhali, Markovi, sekretariátu, Pánosovi, e, Silvene a Anne z právneho odboru, všetkým, a estonskému predsedníctvu, bulharskému predsedníctvu samozrejme, s ktorými sme e, konštruktívne spolupracovali. Um, pokiaľ ide o požiadavku na lokalizáciu dát e, a um, je odstránenie, tak tým vlastne nastavujeme a začíname piatu slobodu na jednotnom trhu. Predstavuje to podporu uh, slobody údajov. Je to príklad veľmi je to veľmi dobrý príklad do budúcna, príklad toho, že naozaj v Európskej únii sme schopní prinášať aj konkrétne výsledky pre občanom. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, Anna Maria. Ďalšie hlasovanie na tému eh, jednotnej eh, digitálnej brány, tiež jednotné hlasovanie o provizornej dohode, elektronicky. We close the vote. And it... Končím hlasovanie a je to prijaté 33 za, 3 proti. Thank you. Okay, then um, it's okay. Uh, then uh, the next vote. Ah, sorry, the rapporteur wants. Ospravedlňujem sa. Spravodajkyňa uh, Marlen Mici by sa chcela vyjadriť. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. Ďakujem za podporu, pokiaľ ide o tento veľký krok vpred, pokiaľ ide o občanov Takže naozaj chcem poďakovať všetkým politickým skupinám a obzvlášť tieňovým spravodajcom a všetkým, ktorí spolupracovali, komisii, bulharskému predsedníctvu za celú tú synergiu za týmto výsledkom. Som veľmi hrdá na kooperáciu medzi európskymi inštitúciami v e, tejto dôležitej oblasti, ale hlavne som hrdá na výsledky, ktoré sme docielili. Myslím, že ako Európsky parlament dosiahli sme toho viac, než sme dúfali Vďaka všetkým politickým skupinám, tieňovým spravodajcom a politickým e, poradcom. Mali sme tu veľmi ambicioznú správu a myslím, že náš prístup sa vyplatil. E, zabezpečil teda prístup k vysokokvalitným informáciám a všetky existujúce informácie sa skombinajú do jednej Eh, do jedného jednotného eh, hľadača, digitálnej brány. To je veľmi dobré pre všetkých občanov, ktorí chcú žiť cezhranične, eh, budovať firmy cezhranične. V taký deň ako dnes sme veľmi spokojní, že sme poslanci, že sme mohli naozaj veci posunúť o veľký krok vpred. Takže ďakujem všetkým a všetkým aj blahoželám. Ďakujem a Teraz budeme hlasovať o všeobecnom rozpočte Európskej únie na rozpočtový rok 2019. Najprv budeme e, e, hlasovať tým jednotlivým číslom, ale na úvod hlasujeme o mandáte. Každý e, má ten správny podklad, takže teda kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Teraz prejdeme k IMKO boč 2. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Neviem, či všetci vedia, o čom eh, hlasujeme. Máte to všetci? Teraz teda hlasujeme o IMKO BAČ 2. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Je to prijaté. Teraz IMKO BAČ 3. Kto je za? A to odpadáva, lebo dvojka bola prijatá. Takže IMKO BAČ 4. Za, proti, zdržali sa zamietnuté. Imkobač 5 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Imkobač 6. Tam hlasujeme najprv o komentároch a potom k číslam. Tamže Imkobač komentáre za, proti, zdržali sa prijaté. Teraz eh, k číslu za, proti, zdržali sa prijaté. Teraz Imkobač 7 za, proti, to si preveríme. Imkobač 7. We close the vote and it is... Končím hlasovanie. Imko Bač 8, najprv ku komentárom, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Teraz k e, tým číslam, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Teraz pokračujeme e, s tým. A je tam aj deviatka. Ospravedlňujem sa, kolegovia, moja chyba. Imko Bač 9, najprv komentáre. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Teraz k číslu. Imko Bač 9, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Imko Bač 10, najprv komentáre. Za, proti, zdržali sa prijaté. K číslom teraz za, proti, zdržali sa prijaté. Napokon Imko Bač 11, kto je za, proti, zdržali sa, je to prijaté. Teraz prejdeme k tomu obvyklejšiemu hlasovaciemu zoznamu k stanovisku, takže pozmeňovací návrh 1, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté, pozmeňujúci návrh 2 za, proti, zdržali sa prijaté, 3 neodpadáva odpadáva, 4 za. A je to kompatibilné. Takže e, trojka za, proti, zdržali sa prijaté, 4 za, proti, zdržali sa zamietnuté,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 proti, zdržali sa prijaté, 21 za, proti, zdržali sa prijaté, 22 za, proti, zdržali sa prijaté, 23 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 24 za, proti, zdržali sa prijaté, 25 za, proti, zdržali sa prijaté, 26 za, proti, zdržali sa prijaté, 27 za,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 Preverujeme 31. Preverujeme si 31. E, končím hlasovanie. Je to zamietnuté. A teraz záverečné elektronické hlasovanie. Končím hlasovanie a je to prijaté 34 za, traja proti. Blahoželám spravodajcovi pánovi Selimovičovi. A teraz e, posledný hlasovací zoznam na dnes. K správe e, Evy Mejdel. Najprv pôjdeme k 56, 57, 58. Tie sú identické. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Preveríme si to, ale myslím, že to bolo jasné, ale môžeme si to preveriť. Končím hlasovanie. Je to jasne zamietnuté. Teraz 59 a 61 identické. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Znamená to, že všetko ostatné odpadáva. A teraz priamo prejdeme k záverečnému hlasovaniu. Našli to všetci? Je to jasné pre každého záverečné hlasovanie. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Je to prijaté 31 za, 4 proti a dvaja sa zdržali. A týmto môžeme ukončiť e, hlasovanie na dnes posledné hlasovanie pred letnou prestávkou. Ďakujem všetkým. Tí, ktorí nezostanú na veľmi zaujímavé verejné vypočutie, ktoré sa tu bude teraz konať, e, tým želám e, pekné prázdniny, peknú letnú prestávku.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

Okay, so welcome back, um, everybody. Dobre, vítajte späť. Všetci začneme um, náš hearing o e, neskorých platbách, e, dopad a e, stav implementácie smernice o neskorých platbách pre, v, členstv, v členských štátoch. V prvom rade chcem uvítať panelistov, ktorých máme pre naše dnešné zasadnutie. Uh, aj eh, teda eh, publikum online, pretože je to vypočutie cez webstream. Pre IMKO je veľmi dôležité, je to veľmi dôležitá téma ehm, pre boj proti eh, oneskoreným platbám v komerčných transakciách, tak vo vzťahoch medzi B2B, ako aj vo vzťahu medzi verejnými orgánmi a podnikmi spoločnosťami. Chcela by som dať slovo. Eh, máme tu eh, pani Lara Komi ako spravodajkyňu, ale bohužiaľ eh, musela sa vrátiť do Talianska z rodinných dôvodov, čiže Sabine Verheyen Sabine Ferhajn nahradí panu, pani Laru Komi, takže dám slovo najprv vám, nech sa páči. Ďakujem pekne. Už ste spomenuli, že pani Lara Komi nie je prítomná, takže dneska ju nahradím a zaželám jej všetko dobré pre e, čokoľvek robí v Taliansku. Smernica bola prijatá 16. februára 2011 s lehotou transpozície do národnej legislatívy vo všetkých členských štátoch 16. marca 2013. Špecifické ciele smernice sú poskytnúť e, e, včasné platby a opatrenia, ktoré im umožnia e, v plnej miere uplatniť svoje právo pri oneskorených platbách a konfrontovať dlžníkov so striktnými opatreniami, ktorý, ktoré im zabránia, aby platili neskoro Smernica e, takisto e, sleduje následovné všeobecné ciele uľahčiť fungovanie e, jednotného trhu, tým by sa zosúladia postupy v EÚ a vytvorí sa právne prostredie, ktoré podporí včasné platby v komerčných transakciách aby sa uľahčil prístup k financiám pre malé a stredné podniky. Európska smernica 2011 7 EÚ proti oneskoreným platbám to je obchodná transakcia a tam sú limity 30 až 60 dní e, pre rešpektovanie e, úverov v súkromnej, sfere, e, v súkromnej správe. Smernica umožňuje limity, výnimky v rámci transakcií B2B a ak jeden zo zmluvných strán je verejná správa, je povinné explicitne uviesť výnimku pre písomný akt bez postihovania veriteľov takže e, bez ohľadu na to, e, keď je to verejná správa, tak to môže byť do 60 dní. Na základe e, porovnaní 25 krajín v EU v roku 2018 talianská verejná správa má, tam, tam trvá 140 dní, aby sa zaplatilo e, dodávateľov viac ako x 57 dní v porovnaní s priemerom Európskej únie, kde je 47 dní priemer. Hlavné krajiny EÚ e, preukazujú lepšia, lepší výkon ako Taliansko, napríklad v Španielsku priemerná platba je 56 dní, vo Francúzsku 55 dní, v Nemecku 32 dní a v Spojenom kráľovstve 26 dní trvá platba. Aké sú hlavné dôvody oneskorených platieb eh, pre firmy eh, vo verejnom sektore? Je to nedostatok eh, cash, teda finančného toku, neefektívnosť riadenia platobných postupov a dlhá, dlhý čas pri vydávaní platobných certifikátov pri zmluvných firmách, finančná nestabilita dodávateľov a aké sú rozhodnutia, ktoré urobili firmy, aby e, e, vyriešili neskore platby. E, takže tieto platby využívajú dôležité aj negatívne dopady na zamestnanosť a sektorálne investície vo všeobecnosti na ekonomické fungovanie. Firmy redukujú investície a odmietajú ľudí, pretože sú tam veľké náklady pre finančné nástroje, veľké dopady na podnikateľské aktivity, tam je nevyhnutnosť, e, aby sa e, e, vyrovnali s oneskorenými platbami v verejnej správe a aby vyriešili teda tento problém, tak sa využívajú finančné nástroje, krátkodobé financovanie alebo E, nadbytky a tie náklady sú pokryté firmami redukciou e, profitových marží a zvýšenia finančných slabín a využitie samofinancovania tam, kde je to možné. Bohužiaľ, Takisto sú tu nekalé postupy e, na strane verejnej správy pri sledovaní firiem, vydanie finan- faktúry potom eh, pokiaľ ide o vyše 60 dní a požiadavka eh, vzdať sa um, úrokov za oneskorné platby. Aké sú dopady smernice z roku 2011 získať eh, jednotnú implementáciu Európskej smernice a na to je nevyhnutné rozhodnúť maximálny limit, uh, na základe ktorého sa dá využiť výnimka v rámci súkromných transakcií. Následne na Španielsko, Francúzsko s maximum 60 dní. Čo sa týka pravidiel eh, nekalého postup, nekalých postupov, tam by mali byť eh, striktnejšie postihy a v extrémnych prípadoch zrušenie eh, zmluvy mm, v prospech, teda v neprospech toho veriteľa. Mali by byť stanovené podmienky, keď veriteľ teda, pardon, dlžník je verejná správa. Po druhé, v texte e, e, smernice by, mali byť, e, by mal byť stanovený jasnejší sankčný systém voči tým, ktorí nerešpektujú požadované lhoty, tak ako vo Francúzsku. Je vhodné zaviesť inštitúciu likvidných aktív a e, prostriedky na monitorovanie a zverejňovanie informácií o priemerných platobných e, e, lehotách vo verejnom a súkromnom sektore. Komisia poskytne usmernenie pre stanovenie spoločných metodológií pre kalkuláciu platieb, lehôd a uľahčí výmenu výmeny najlepších postupov o metodách podávania správ po piaté, zachovanie otázky e, oneskorených platieb, aby toto bolo e, prioritou na politickej agende, aby sa zvyšovalo povedomie na tejto téme aj na národnej úrovni, e, podporovať rozvoj a implementáciu iniciatívy, promptné platby, mediácia, stimuli pre včasné platby, aby sme mali pozitívny naming and shaming. Ďakujem. Thank you. Um, and with this we can... Ďakujem a tým môžeme začať. Eh, našu panelovú diskusiu o transakciách business to business, kde máme ako prvého rečníka pána Luka Hendrixa z Európskej asociácie remesiel eh, malých a stredných podnikov. Nech sa páči, máte slovo. Thank you, Madam Chair. Uh, first of all, I would like to thank uh, Chcem sa poďakovať výboru IMKO za to, že nás pozval a chcel by som pani Komi eh, odovzdať našu podporu a silu do najbližších dní. Poprvé, myslím si, že už bolo spomenuté spravodajcom alebo spravodajkyňou, toto vypočutie je pokus eh, túto dôležitú tému pre malé a stredné podniky ponechať vysoko e, e, ako prioritu na politickej agende. Ako všetky politické strany už zvažujú e, o nadchádzajúcich voľbách, myslím si, že môžeme nájsť určité návrhy, ktoré by sme mohli zapracovať do všetkých politických programov pre budúce eurovoľby. Poprvé, sedel som tu pred niekoľkými rokmi, keď sme takisto diskutovali o smernici. Rozdiel oproti e, minulosti je, že dnes už máme viac e, dostupných údajov, teda e, údajov o jednotlivých krajinách. Máme správu Intrum, máme správu Graydon, máme správu Embrec. Čiže toto sú organizácie, ktoré monitorujú jasne situáciu na národnej úrovni. A takisto máme napríklad v Španielsku plataforma multisektorálna kontrola morozída. Čiže veľa iniciatív e, sa robí na národnej úrovni, aby sa monitorovali e, platby tak v rámci B2B ako B e, voči verejným orgánom v časoch, keď sme diskutovali o smernici, tak viacerí povedali, ale to je kríza a v dôsledku krízy dochádza k oneskoreným platbám. Myslím si, že už sme sa dostali z krízy, ale čo vidíme, že teraz, keď už e, nie je kríza, tak e, tie e, platby sa zhoršujú a to je jasný signál, že musíme podniknúť kroky. Hlavný problém Eh, je vo vzťahu medzi verejnými orgánmi a malými a strednými podnikmi a mm, medzi malými a strednými podnikmi voči väčším podnikom. A myslím, že tieto dve eh, sféry sú prepojené, pretože keď verejné orgány neplatia, tak je tam ten kaskádovitý efekt, že aj ten subdodávateľ eh, nedostane platbu a v každom prípade si myslíme, že aj verejné orgány majú alebo hrajú rolu alebo by mali hrať rolu, aby boli excelentní v tom, čo robia. Chcem vám pripomenúť, že už v roku 2008, kedy eh, bol program ekonomickej obnovy Európskej komisie, eh, verejné orgány eh, jednotlivých krajín prislúbili, že uhradia faktúry do 30 dní. Keď sa pozriete na situáciu dnes, tak ešte stále vidíme, že takto nie je. Čiže čo e, vnímame ako e, výzvy? Poprvé si myslíme, že každý musí e, prijať zodpovednosť. Vždy sme to zdôrazňovali. Verejné orgány, súkromný sektor, ale aj podnikateľské organizácie. Vždy sme to zdôrazňovali, že je tu dôležitá úloha a každý má dôležitú rolu. Ale hlavný problém je, že predovšetkým malé a stredné podniky majú podni- problémy vo vzťahu s väčšími e, podnikmi. To nemôžeme poprieť. Vidno to a vidíte to v každej krajine. A často sa hovorí, že na severe, v severských krajinách je lepšia platobná kultúra. To je pravda. Ale keď sa pozriete na údaje, tak aj v severských krajinách a môžem vám ich poskytnúť, tie údaje. Aj tam sú problémy, predovšetkým vo vzťahu medzi malými a strednými podnikmi a veľkými podnikmi. Tiež tu máme problém uh, dodavateľského reťazca, e, aj keď máme v niektorých krajinách dobrú legislatívu, väčšie podniky požadujú zľavy e, za e, promptné platby. Tak je to vo viacerých krajinách. Alebo napríklad máme takisto prípad veľkých supermarketov, ktoré požadujú platbu do 90 dní ale najprv sú tam dodávateľa, aby mohli e, financovať likviditu prostredníctvom e, tých e, supermarketových reťazcov, ale tým pádom vlastne získajú dvojnásobnú subu a toto je skutočný problém. Čiže otázka bola, aké elementy existujúcej legislatívy sa osvedčili a ktoré nie. Myslím si, že všetko funguje a usvedčilo sa, ale záleží na tom, kto nie je ochotný alebo nie je schopný uhradiť platbu. A tu si myslím, že máme rozličné nástroje. Potrebujeme opatrenia na e, riadenie faktúr, e, e, vzdelávanie, name and shame, a, ale niektorí sú príliš veľkí na to, aby boli pranierovaní. A to je určite problém s tými veľmi veľkými spoločnosťami. Ale vo, žiadnych, e, vo žiadnej z týchto krajín tento problém nie je vyriešený. Nikde ten problém nie je riešený, teda slabý vzťah medzi e, malými a strednými podnikmi a niektorými veľkými podnikmi. Čiže ako môžeme posilniť existujúci rámec. Poprvé si myslím, že by sme mali naďalej pracovať e, na právnej stránke a spravodajca už spomenul, E, že sú tu e, niektoré body, ktoré by sa mali zlepšiť. Jasnosť platobných podmienok. Myslím si, že e, určite musíme byť presnejší alebo lepšie vysvetliť, kedy je ten počiatočný, počiatočná lehota, kedy sa začne platobná lehota. Potrebujeme lepšie vysvetlenie na základe usmernenia alebo právnej intervencie toho, čo je vlastne e, nespravodlivé z hľadiska hrubej platby. Čiže e, nikto nepožaduje e, nikto si nedovolí žiadať úroky, pretože je tam riziko poškodenia existujúcich obchodných vzťahov. Ale keď sa pozrieme na problém, myslím si, že sa musíme pokúsiť trošku rozmýšľať trošku inventívne vždy je tu nátlak e, nepodlahnúť e, e, slobode zmluvných vzťahov. Pre niektorých neexistuje sloboda zmluvných vzťahov, pretože nemôžu vlastne rokovať. Čiže čo by sme rozhodne navrhovali a mali sme čas o tom uvažovať, je, že poprvé smernica by mala byť posilnená, aby stanovila jasné platobné podmienky a tu by som odkázal napríklad Holandska. Tam napríklad existuje vo vzťahu medzi malými a strednými podnikmi a Holandskom, tam je lehota 60 dní. Iba pre tento vzťah. Myslím, že to je dobré. Vyriešilo to problém? Nie. Ale na druhej strane, naša organizácia MKB Nederland pracuje na základe dobrovoľných dohod s niektorými veľkými podnikmi, aby sa to zredukovalo na 30 dní, ale ešte stále je tam tá malá časť e, tých väčších podnikov, ktoré uvalujú dlhodobé platobné podmienky, môžem ich pranierovať. Je to v rôznych sektoroch 120 až 129 dní. Akým spôsobom to vyriešiť? Ako som takisto spomenul, oni niekedy požadujú kompenzáciu. Myslím si, že tam e, e, musí zakročiť orgán pre hospodárskú súťaž. Už sme to zúraznili v minulosti, ale vieme, že takisto je to veľmi zložitá cesta, ktorou by sme sa vydali, keby sme tam zapojili DG Competition, ale možno by sme mohli poskytnúť alebo požiadať o legislatívnu iniciatívu, čo sa týka e, nekalých obchodných praktík. Vieme, že e, to je pre potravinový reťazec. Požiadali sme, aby sa to rozšírilo, ale viem, že je problém e, s právnym základom, ale tam to ešte musíme zvážiť. Čiže každopádne Musíme zlepšiť smernicu, pretože je to e, záležitosť vnútorného trhu, čiže pravidla by mali byť rovnaké všade. Ešte mám niekoľko minút. Chcem e, ešte niečo povedať k verejným orgánom. Ako som povedal, má to dopad aj na súkromný sektor a aj tu sme e, zaznamenali, že by sa dal že by sa dala zlepšiť smernica, pretože v niektorých krajinách vidíme, že lehota na verifikáciu je zneužívaná zo strany verejných orgánov a nebudem e, ukazovať prstom, ale vidíme v niektorých krajinách a v niektorých severských krajinách, že situácia sa zhoršuje a verejné orgány znovu začínajú sa omeškávať s platbami pre e, malé a stredné podniky. Aj tu požadujeme kompenzačné opatrenia. Ak nedostane malý a stredný podnik tú platbu, tak aspoň tento malý alebo stredný podnik by nemal byť povinný uhradiť DPH. Napríklad v Španielsku e, e, legislatíva o verejnom obstarávaní, tam je iniciatíva, že títo zlí platcovia sú vylúčení E, z verejného obstarávania a zároveň verejné správy môžu priamo uhradiť e, subdodávateľovi, ak hlavný dodávateľ e, nesplní platobné podmienky. Čiže znovu, myslím si, že je tam čo robiť aj pre malé a stredné podnik- pre europoslancov, ale na európskej aj na národnej úrovni pre verejné orgány. Viacerí z vás môžete pritlačiť na vaše vlády, aby eh, oni robili natlak, vyvíjali natlak na malé a stredné podniky, aby platili na čas. Ďakujem veľmi pekne. Teraz ďalší rečník a je to pán Casado, neviem po španielsky veľmi dobre, Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución. Takže máte slovo. Dobrý deň, veľmi pekne ďakujem. Chcel som poďakovať Európskemu parlamentu a výboru IMCO a um, aj Eurocommerce eh, všetkým týmto, ktorým nám navrhli zúčastniť sa na tomto verejnom vypočutí. A Predtým, než sa dostanem k téme, musím oceniť úsilie Európskej komisie, pokiaľ ide o zlepšenie rámcových podmienok pre malé a stredné podniky a chcem oceniť aj e, štúdie, ktoré boli e, realizované, pokiaľ ide o oneskorené platby. Myslím si, že by nám informácie z týchto štúdí určite mohli dať odpoveď na mnohé z otázok, ktoré sa nám v tejto súvislosti vynárajú. Na úvod sa vyjadrím k regulačnému rámcu. Samozrejme, už sme si na úvod vypočuli niektoré prvky v súvislosti s týmto rámcom, ale chcem len zdôrazniť, že za posledných 18 rokov od schválenia smernice číslo 35 e, došlo k tvorbe dvoch legislatívnych aktov, dvoch e, smerníc, ktorých cieľom bolo e, skrátiť dobu úhrady faktúr na jednej strane e, došlo ale k redukcii autonómie a po druhé, po druhé sa zaoberali aj rozličnými platobnými podmienkami a ponúkli obranné mechanizmy pre tých, ktorí bojovali za skoré úhrady faktúr. Táto, táto legislatíva si samozrejme našla svoju cestu aj do vnútornej legislatívy členských štátov a e, teraz treba vyhodnocovať, aký bol účinok a či sa nám podarilo dosiahnuť všetko, čo sme si želali. Samozrejme sú tu stále problémy s uplatňovaním a mm, Musím, musím však povedať, že pokiaľ ide o obchodnú distribúciu, nevnímame potrebu otvárania diskusie k, diskusie k smernici o neskorených platbách. Štúdie takisto ukázali, že členské štáty náplňajú lehoty, ktoré im určuje smernica. V rámci štúdie Intrum bolo preukázané, že časové lehoty v EÚ je Časové lehoty sú v priemere 32 dní. Samozrejme, to všetko závisí od konkrétneho sektora a krajiny. Ale um, líšia sa aj lehoty uh, v súvislosti s rozličnými hospodárskymi subjektmi. Intrum zrealizovalo aj anketu, ktorá preukázala, že 62% respondentov um, by bolo rado, ak by, ak by, tieto, ak by tieto opatrenia boli dobrovoľnej povahy. Smernica podľa nás ponúka náležitú rovnováhu a flexibilitu, ktorá umožňuje aj voľnosť uzatvárania dohôd medzi jednotlivými stranami, ak takéto zmluvy samozrejme nemajú za následok nekalú, nekalú hospodárskú prax. Ešte by som rád hovoril aj o rizikách uplatňovania súčasnej legislatívnej úpravy. Na jednej strane treba treba hovoriť o nerešpektovaní e, slobody pri uzatváraní dohôd. Ehm, tlak E, tlak e, na skrátenie lehôd, napríklad v Španielsku máme na to zákon a takýmto spôsobom sme vlastne odstránili možnosť e, určitého paktu a dohody medzi stranami. Niečo, čo je, je síce zákonné, ale, ale nie je to v súlade so smernicou. K tomu všetkému treba pripojiť aj to, že okrem toho táto právna úprava Európskej únie vlastne nastavuje aj ďalšiu podmienku a tá podmienka má zneužívajúci charakter. Voľnosť pri uzatváraní dohôd je základným princípom pri transakciách medzi podnikmi. Každá Každá strana sa snaží o rozumnú rovnováhu a platobné podmienky sú zásadným prvkom pri e, uzatváraní zmluv. Preto kontrakt treba, treba vnímať ako právnu modifikáciu a ako niečo, čo je potrebné na dosiahnuté e, rovnováhy pri uzatváraní zmluv. ďalš- ďalej treba mať e, na pamäti, že sa tu odkladajú samozrejme lehoty, ale že to nemusí nutne viesť k neúhrade, ale že ide len o omeškanie alebo odloženie platby. Je tu riziko neproporčného intervencionizmu, čo môže mať dosah aj na voľný trh a jednotný trh. V zmysle smernice sa príjmajú opatrenia, ktoré nie sú vždy homogénne. V niektorých prípadoch existujú kritéria na odôvodnenie niektorých lehôd, ale v iných prípadoch tie isté kritéria neslúžia na odôvodnenie iných typov lehôd. Ak tu máme kritérium eh, obrátkovosti produktu, tak takéto kritérium by malo, by malo samozrejme Eh, odôvodniť eh, kritérium hm, splatenia príslušnej faktúry. Netreba zabúdať ani na skrátenie obdobia skladovania produktov, netreba zabúdať ale aj na pro- produkty, ktorých obrátkovosť nie je taká veľká ako pri iných. Netreba zabúdať a na, aj na dovoz zo strany zahraničných producentov, ktorí ponúkajú lepšie podmienky. Môže dôjsť k diskriminácii v rámci trhovísk vo svete. Majúc na zreteli všetky tieto riziká, je našim cieľom zdôrazniť tu príklady, ktoré poukazujú na dobrú prax, ako napríklad e, u nás v Španielsku. Teda u nás sme transponovali príslušnú smernicu a následná smernica z roku 2011 bola transponovaná do našej legislatívy takisto, ale je jasné, ako som povedal, že distribučný sektor má osobitý vlastný režim v pokiaľ ide o e, lehoty splatnosti. A okrem toho je to jediný sektor hospodárskej aktivity v Španielsku, ktorý má osobitný sankčný režim za neúhradu faktúr. Táto úprava sa môže uplatňovať podľa druhu jednotlivých produktov, napríklad pri potravinách. Lehota zo zákona je 30 dní pri produktoch, ktoré nie sú čerstvé, um, ktoré majú menšiu obrátkovosť napríklad, alebo pokiaľ ide o zvyčajné produkty, ktoré nakupuje spotrebiteľ, tam je 60 dní. A pre zvyšok tovaru tam úprava umožňuje nastaviť lehotu od 60, 90 alebo 120 dní s tým, že, že poskytovateľ musí mať v rukách eh, nejaký dokument na, v tejto súvislosti. Myslím si, že to má pozitívne dôsledky. Neexistujú konflikty medzi rozličnými hospodárskymi subjektmi, ale na druhej strane nedochádza k zmenám, na ktorých sa vopred subjekty nedohodnú v súvislosti s lehotami a na druhej strane Oblasť obchodu v Španielsku je tretím sektorom po telekomunikačnom sektore s, naj, s, na, s najkračou lehotou omeškania a mno, mnohé, mnohé faktúry sú uhradené za kratšie obdobie než je 7 dní. A je to práve preto, pretože tieto podmienky sú akceptované na dobrovoľnej báze a že sa subjekty dohodnú a to a to umožňuje, tom, a, a to umožňuje že poskytovateľ alebo dodávateľ môže alebo dostane úhradu takmer okamžite. Tento režim u nás funguje a schválil ho aj Európsky súdny dvor v roku 2008. Bol to prípad C308-06. Súdny dvor vyhlásil, že náš režim je v súlade s európskou legislatívou a ide o Ide teda o osobitný pakt, osobitnú zmluvu medzi dvomi stranami, len to pripomeniem a ešte samozrejme nechám priestor aj na otázky, ale chcem zdôrazniť, že my nevidíme potrebu modifikácie súčasného regulačného rámca. Práve naopak, veľmi pozitívne by sme ocenili akékoľvek opatrenie, cieľom ktorej by bolo by bolo e, pridržanie sa opatrení, ktoré si pripravujú členské štáty a preto žiadame orgány Európskej únie, aby, aby rešpektovali princíp e, minimálnej intervencie pre, je podľa nás zásadné, aby, aby, bol, aby bol aby, tu, aby princíp e, voľnosti uzatvárania zmluv zostal zachovaný. Veľmi pekne ďakujem. Nože, ešte máme pani Merten za Eurochambers. Nech sa páči, ďalšia rečnička. Áno, ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ďakujem, že ste ma pozvali na toto vypočutie. Ja sa dotknem všetkých otázok, ktoré ste nám poskytli a na ktoré očakávate našu odpoveď vo svojich bodoch budem hovoriť eh, o vlastných výskumoch a vlastných skúsenostiach ako eh, eh, priemyselná komora. Potom budem hovoriť o Európskej platobnej správe a holandská štúdia o financiách. Ale začnem otázkami. Páči sa vám, keď sa vám platí neskôr, neskoro. Myslím si, že nikto nemá rád oneskorené platby žiadna spoločnosť nemá rada oneskorené platby. Čiže čo sa týka našich e, e, skúseností s touto smernicou, sledujem smernicu už 6 rokov, ja mám e, osobný uhol pohľadu v tejto smernici, tak to povedať môj otec, teda už nie je, ne, nepodniká e, kvôli závislosti na malých a stredných podnikoch, takže mám e, veľmi silný postoj k tejto smernici aj k oneskoreným platbám. A čo sa týka e, tých víziev, ktoré vnímame, vnímame to nasledovne poprvé. Na základe európskej platobnej správy vidíme, že 72% podnikov e, nepozná alebo nevie o e, tejto smernici, o neskorených platbách. To je veľké číslo. 50% z nich nevyužívajú žiadne e, z prínosov, ktoré poskytuje smernica. To nás privádza k ďalšej otázke, prečo nevyužívajú benefity a prečo nevedia o smernici. Prečo nevedia o smernici? Mm, jednoducho, možno, že sa zameriavajú na národnú perspektívu, čiže je to pochopiteľné, ale prečo nevyužívajú benefity, ktoré smernica poskytuje. Najmä e, ide tam o tých e, silových e, pomeroch. 6 z 10 malých a stredných podnikov boli, boli požiadaní, aby akceptovali dlhšie platobné lehoty, než im, bolo, než im vyhovovalo. 39% z nich boli požiadaných, aby akceptovali dlhšie platobné podmienky a táto požiadavka prišla od veľkých podnikov. Čiže je tu nátlak ale takisto vidíme, že tieto malé podniky nechcú e, vstupovať do diskusie s veľkými podnikmi. Prečo? Lebo nechcú riskovať, že prídu o svoj biznis pretože sú jednoducho e, v slabšej pozícii a v dôsledku oneskorených platieb, už to spomenul niektorý z predrečníkov a pani Ferhen to spomenula, tak e, e, sú to ušlé príležitosti. E, tie podniky, ktorým sa neskoro platí, neinvestujú, strácajú zamestnancov. 20% spoločnosti uvádza, že by zvýšili nábor, keby obdržali platby včas alebo skôr. Čiže 20% z nich. To je signifikantné to by bolo signifikantné zvýšenie zamestnanosti. Ďalšia výzva, ktorú vidíme, je, že napriek e, e, platobným podmienkam e, a platobným lehotám v rámci B2B, ktoré sa znižujú z 37 dní v roku 2017 na 34 dní v roku 2018, tak naďalej musíme mať na mysli, že to je len priemer. Čiže sú spoločnosti, ktoré e, uhrádzajú platby rýchlejšie, ale sú aj e, spoločnosti, ktoré uhrádzajú platby oveľa neskôr. Čiže to je priemer pre Európu. Takže ako vieme, sú tu určité krajiny, kde situácia je oveľa zložitejšia, sú krajiny, kde situácia je jednoduchšia. Ale na čo sa treba zamerať, je skutočnosť, že 62% európskych podnikov eh, hovoria o finančných problémoch eh, medzi eh, zákazníkmi a to je hlavný problém alebo hlavná príčina oneskorených pladeb. Čiže vidíme tam ten reťazový efekt, reťazový efekt. Ak jeden subjekt má finančné problémy, tak to postihne toho druhého. Ďalšie dôvody oneskorených platieb. Administratívna neefektívnosť. E, to bola jedna z odpovedí e, až 55 spoločnosti a opäť veľmi dôležité aspekt zámernosti. 48 podnikov indikovalo, že jednoducho zámerne neuhrádzajú faktúry. A to sa nám zdá byť vysoká, vysoké číslo. No a teraz k jednotlivým aspektom ale súčasné legislatívy, ktoré fungujú a k tým, ktoré nefungujú. Myslím si, že naši kolegovia z Európskej komisie realizovali veľmi dobrú štúdiu a vyjadria sa k nej, takže to ponechám bokom na chvíľku. Takže poviem to takto. Situácia v členských štátoch sa rôzni, sú tu legislatívne predpisy, ktoré fungujú a mnohé z krajín majú dokonca aj fakultatívne opatrenia, ktoré využívajú. Ja sa ale teraz zacielim na dôvody, prečo, prečo e, alebo aké sú dôvody neskorných platieb. Administratívne ťažkosti, e, alebo teda je to tak zámerne a na to by sme sa práve mali sústredovať. Čiže finančné ťažkosti, akým spôsobom riešiť túto situáciu. Domnievame sa, že oneskorené platby sú súčasťou väčšieho problému, problému Um, kedy vidíme podniky, vidíme firmy a možno ani nerozumia tomu, čo sa deje. Finančný svet sa stal komplexnejším, panovala tu kríza, možno ďalšia príde. E, je taký je cyklus tá ďalšia kríza príde. Preto musíme vybaviť tieto podniky a pripraviť ich, aby dokázali tú ďalšiu krízu prežiť. A my si myslíme, že ak sa zameriame na, na ich vzdelávanie, že ich budeme učiť, ako vyzerajú tie základné finančné aspekty, tak to je veľmi dôležité. Dovolte mi, aby som vám eh, ocitovala ďalšiu štúdiu. Mm, aj tam boli tie výsledky prekvapivé, pretože, oni, pretože tí, ktorí viedli štúdiu, e, si mysleli, že podniky vedia, rozumejú veciam, rozumejú úrokovým sadzbám, vedia, ako rokovať so svojimi klientmi, že jednoducho vedia, ako postupovať. Tak dovolte mi vám ocitovať pár e, čísel. V Holandsku um, 50, 50% e, neovláda základné finančné postupy, týka 49% z toho neovláda zák- nevie, nevie, akým spôsobom by to malo vyzerať e, v daňových otázkach a mnohí z nich nevedia pripraviť ani prognózu o, o ziskovosti. Čiže vidíte, e, to, to, čo som uviedla, má <clears throat> priamy dosah na situáciu s oneskorenými platbami. Ďalšia úroveň. Zvyšovanie povedomia o povedomie. Možno nie všetky podniky sú si vedomé nákladov, ktoré to prináša, e, že ak nedojde k platbe, tak niekoho za to prepustia z práce. Ehm, nevedia možno, že ehm, ak by bola zriadená osoba nejakého ombudsmana, a ktorá by pomáhala pri kontaktoch medzi väčšími a menšími firmami, ktorá, sa, ktorá by sa treba zaoberala príliš dlhými lehotami splatnosti. A my už v Holandsku máme do istej miery skúsenosti, s iniciatívou, ktorá vyvstala, alebo teda ktorá prišla od väčších firiem a respektíve e, išlo o zvyšovanie povedomia o tom, že men, ich menší klienti závisia od e, peňazí, od úhrad faktúr. A kolegovia hovorili o finančných stimuloch, e, o platbách na čas, o percentách, peňažnom peňažnej odmene. To sú všetko opatrenia, ktoré by úlohu určite zohrávať mohli pri zlepšení tejto situácie k administratívnej eh, ťažkopádnosti. To je ďalší dôvod, prečo dochádza k oneskoreným platbám. Ja mám skúsenosť eh, z centra služieb, teda pracovala som s faktúrami a jednoducho, ak, ak faktúra ne, neplní náležitosti, tak eh, faktúru zamietnúť zamietnete, ak prišla od malého dodávateľa, tak to celé potom trvá dlhý čas, než pošle vlastne faktúru s príslušnými náležitosťami a pre veľkú firmu to možno je v poriadku, keď zamietňa pošle ju späť, ale pre malého, ale pre, pre malú firmu je to veľká vec, pretože to potom trvá príliš dlho. Ďalej opatrenia v súvislosti so správaním tu môžu zohrať veľkú lohu. Napríklad e, napríklad SMS-ka pred uplynutím splatnosti alebo nejaké odkazy um, v rámci sociálnych médií um, alebo odkazy typu úhrada na čas je tým správnym krokom a a musím povedať, že ale najúspešnejším opatrením bola, bola, bola, bola hrozba. Ehm, často daňové orgány využívajú, využívajú takéto opatrenia ehm, na to, aby boli faktúry uhradené včas. Neviem, nech sa páči. Ak máte nejaké pripomienky, môžete sa vyjadriť. Ďakujem veľmi pekne. Veľmi pekne ďakujem našim prvým panelistom za veľmi zaujímavé prezentácie. Nech sa páči, otváram diskusiu pre našich tieňových spravodajcov. Pani Grapini ako prvá, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ja som si veľmi uh, obozretne, veľmi pozorne vypočula našich hostí a Chcem oceniť to, čo ste uviedli a teraz budem hovoriť zo skúsenosti, keď e, táto smernica vstúpila do platnosti. Ja som bola podnikateľkou a e, potom, e, keď bola smernica realizovaná, tak som pracovala v tejto oblasti, čiže zohrávala som v úlohu, zblízka viem, ako to všetko prebiehalo a naozaj som bola veľmi rada, že došlo k rýchlej, k rýchlej transpozícii do národnej legislatívy, ale musíme byť, ale po, poviem úprimne, že to veľmi veciam nepomohlo a chcem vám všetkým tu poďakovať zástupcom malých a stredných podnikov, ktorí sa zúčastňujete našej diskusie. Máme tu veľké reťazce a práve v tom sektore je obrovský problém, pretože malí a drobní podnikatelia, ktorí, ktorí, ktorí vlastne dodávajú im nejaké produkty, majú len malú maržu. Dobre, môžeme tu hovoriť o flexibilite, ale um, neviem, e, aká je ich vyjednávacia sila týchto malých podnikov. Často dobre nepoznajú legislatívu a často, často sú zúfali a musia akceptovať podmienky, ktoré im kladú veľké spoločnosti, veľké reťazce napríklad. V, v, smernice, v smernici sa musíme venovať tým aspektom a myslím si, že výnikom sú tu aj miestne regionálne orgány, pretože v rámci e, zmluv verejného obstarávania e, vlastne nútia e, ľudí, aby akceptovali e, neskoré podmienky pladieb a neskoré lehoty. Ja som ako ministerka predložila návrh na to, aby bola zapracovaná do smernice povinnosť pre tých, ktorí vyhrajú verejné obstarávanie, aby tam bola podmienka okamžitého zaplatenia subdodávateľom, ale bohužiaľ táto podmienka tam zapracovaná nebola pretože e, veď nie, niektorí dodávateľia sú ako otroci. A podľa mňa je prvým vynikom miest, sú, sú prvým vynikom miestne regionálne orgány. Um, veľmi nízke sú aj úrokové sadzby, čiže uh, dodávateľia často majú veľmi lacno úroky, e, prepačte, úvery. A veď aj profesori nás to učili, keď som študovala finančný manažment. Pozrite sa na to, koľko dní ubehne, než dostane dodávateľ úhradu za svoju faktúru. Je v tom aj určitý etický aspekt. Bolo by dobré, aby existovala nejaká etická legislatíva medzi štátom a firmami v mojej krajine. Mali by sme sa vyhnúť situáciám, kedy vo finan- na finančných univerzitách hovoria nezaplatte, chodte cestou e, úverov pri nízkom, pri nulovom úroku, dbajte o pozitívny cash flow, ak nezmeníme zásadným spôsobom smernicu a ak členský štát, ktorý je zodpovedný e, za premočaciu a tak ďalej. Čiže tých bodov je tu niekoľko. Máme tu e, to, že podniky musia zaplatiť do 60 dní, jedine, že by e, zmluva hovorila inak, ale čo sa udeje? No, nie, vyčkáme 90 dní, Flexibilita škodí, ja to poznám zo súkromného sektora. Často hovoríme o flexibilite, ale práve na tomto mieste flexibilita škodí. Musíme chrániť malé a stredné podniky a môžeme, tak a môžeme tak učiniť len ak zavedieme etické princípy. V opačnom prípade to nebude fungovať a staviame etiku na hlavu. Potrebujeme ako malé a stredné podniky tie isté podmienky ako veľké firmy. Ak malý podnik ne, ne nedostane uhradenú, nedostane úhradu, tak nedokáže zaplatiť svojim zamestnancom. A sú tu aj iné nevýhody, e, ktoré z toho plynú pre malé a stredné podniky. E, ich zamestnanci majú nižšie platy a skutočne e, sa musíme, skutočne musíme mať na zreteli aj práve malé a stredné podniky. Musíme mať jasno v tom, že malý a stredný podnik sa nikdy neobráti na súd, pretože to veľa stojí, trvá to dlho, jednoducho oni takto postupovať nebudú. Nevedia, či súd ich náhodou nebude stať viac než tých 40 eur, ktoré im, do, ktoré im niekto iný dlží. Ďalej druhou, druhým vinníkom druhým výnikom alebo tým, čo spôsobuje túto situáciu, je následovné. Komisia eh, pripravila štúdiu a zisťovala, čo dlží štát v súkromným firmám v každom, v každom členských štátov. A tam sme zistili práve tie veľké prekvapenia. Hovoríme tu o priemerných údajoch, ale nie je jednoduché si, si, si vziať ten, alebo teda sa riadi tým priemerným údajom, pretože niektorí naozaj rešpektujú lehoty, ale ak sa pozriete na tie platby medzi veľkými a malými podnikmi, tak tam práve uvidíte tú rozmanitosť číselných údajov. Čo tým chcem povedať je, že v prvom rade je neférové to, čo sa teraz deje a musíme to naozaj zblízka sledovať. Ja som v krajine, hovorila som už o malých a stredných podnikoch v mojej krajine a odkedy smernica vstúpila do platnosti, tak, tak nenaplnila očakávania e, nepriniesla to, čo sa od nej očakávalo. Napriek tomu, že, komi- že zámer komisie samozrejme bol dobrý, veľké obchodné spoločnosti hovoria, netreba ju meniť, ale áno, majú predsa domina- u nás máme veľké reťazce napríklad, ktoré dokážu určovať ceny pre malé poľnohospodárske podniky, ktoré nedokážu vyžiť, pretože sa ceny tlačia nadol. Ja som tieňovou spravodajkňou za moju skupinu a spolupracovala som s Lárou Komi, spravodajkyňou a ja naozaj dúfam, že komisia nás vypočuje a že skutočne zlepší smernicu, aby sme sa dopracovali k nášmu cieľu. Ne, nejde ani tak o tú ochranu, ako skôr o spravodlivý obchod, spravodlivé obchodné podmienky. možno, že e, tých malých a stredných podnikov je 90 tisíc, ale oni majú naozaj problémy s hotovosťou a nedokážu si odložiť veľa finančných prostriedkov bokom a vy, počítať s nimi, keď náhodou im niekto neuhradí faktúru alebo uhrádza faktúry neskôr. Oni predsa musia platiť za suroviny e, do 30 dní a musia uhradiť a mu, musia zaslať úhradu e, tým veľkým spoločnostiam. Čiže musia zaplatiť, keď nakupujú tovar alebo surovinu, ale nedostanú peniaze späť. Alebo neskoro. Tu hovoríme vlastne o vyhýbaniu sa povinnostiam. Ďakujem veľmi pekne. Potrebujeme spravodlivý systém. Pán Sulík, nech sa páči. Vidím, že ctená pani kolegyňa mala veľmi emotívny prejav. <laughs> No, budem vám oponovať a dúfam teda, že si ma vypočujete. Predtým, ako sa budem venovať našim hostom, by som chcel povedať pár slov e, v reakcii na moju kolegyňu. Hovorili ste, že, že 60 dní teda je nejaký štandard, nejaký default, ale keď dojde k vyjednávaniu, tak ten veľký zlý reťazec prvé, čo povie, chceme 120 dní alebo chceme 90 dní a že teda toto treba zakázať. Tomuto sa u nás do roku 1989, kedy sme mali hlboký socializmus, hovorilo plánované hospodárstvo. Keď vy nadiktujete dodávateľom, aj keď sú tie veľké zlé reťazce, ale keď im nadiktujete, že musia dávať 60 dní, tak sa to prejaví inde. Oni tú svoju moc, ktorú bez pochyby majú, budú uplatňovať inde. Budú ju uplatňovať pri cenách. Vy ste, pani kolegyňa, začali hovoriť o tom, že teda 60 dní, to sú veľmi, a teda respektíve tie dlhé splatnosti, že sú problém, ale nakoniec ste skončili pri tom, že dnes sa už uplatňujú absurdné ceny a že tie KMU, tie, tie malé stredné podniky, už, že to nestačí ani na zaplatenie vody. No a čo chcete robiť ako ďalší krok? Budete nútiť tie veľké, tým, budete im diktovať ceny tým veľkým dodávateľom? A keď, keď ešte nadiktujete ceny, a oni potom nebudú kupovať od tých malých. Budete nútiť veľkých dodavateľov odoberať od malých. To, my sme v hlbokom socializme, v tom momente. Takto nefunguje súkromné hospodárstvo. Súkromné hospodárstvo funguje tak, že niekedy niekto skrachuje. Že niekto má väčšiu e, trhovú moc, niekto menšiu. Áno, ale je postavené najmä na tom, že je tu sloboda. Že tu nediktuje niekto z hora, musí byť taká splatnosť, také podmienky, hento nesmiete, také musíte. Toto je socializmus a veľmi dobre vieme, ako to vo východnej Európe dopadlo. Okrem toho ja považujem za smiešne, že Európska únia, ktorá sama má desiatky miliard eur nezaplatených faktúr, že tu ide niečo riešiť a strkať nos do, e, do vzťahov, ktoré by mali byť prenechané iba e, súkromnému sektoru. No a teraz na záver E, ja plne chápem, že pán Kasado, ktorý že má to v náplni práce, aby obhajoval, však je za to platený, aby obhajoval tie, tie veľké reťazce, ale ja s ním súhlasím. To nie je nejaké, že základné ľudské právo, že malý podnik musí dostať 60 dní splatnosť alebo 30 dní splatnosť Nikto ten malý podnik nenúti dodávať práve takému reťazcovi. Nikto mu nedrží pištol pri hlave. Aj vy ste veľmi dobre povedala, že tie malé podniky sú kvázi nútené, ale oni nie sú skutočne nútené. Oni, možno, že spomedzi niekoľkých zlých možností si vyberú vždy tú najmenej zlú, alebo keď to otočíme, no tak si vyberú tú, ktorú považujú za najlepšiu, ktorá nemusí sa vám javiť ako dostatočne dobrá, ale toto nie je váš problém. Toto je problém tých všetkých malých podnikov, ktoré bojujú o svojom mieste na trhu a Európska únia do toho by sa nemala montovať. Posledná poznámka je e, k pani, pani Mertin. Dúfam, že som meno správne vyslovil. Hovoríte teda, že to sú len priemerné hodnoty, ktoré ste menovali, ale teda, že sú niektorí, čo platia rýchlejšie, tým pádom aj takí, čo platia ešte neskôr. Áno, to je podstata priemeru, že niečo je viac a niečo je menej, ale naďalej tá podstata, tá, ten, ten, ten kruciálny bod je, že do súkromno-trhových vzťahov nech sa Európska únia nemontuje. Máme nejakú smernicu, dobre, tá už je na svete, bolo by bolo by férové a korektné najprv sa postarať o to, aby tá smernica bola v plnom rozsahu uplatňovaná, predtým ako ideme vymýšľať jej zmenu a nejaké ďalšie pravidlá, tak sa najprv postarajme o to, aby, aby sa tá existujúca smernica uplatnila. Potom to môžeme hodnotiť. Podľa mojich informácií sa to, čo dnes existuje, neuplatňuje riadne. Tým by sme mali začať. A toto je na úvod z mojej strany všetko úplne posledná veta, že niektorí zákazníci zámerne neplatia na čas No ale toto nie je problém Európskej únie, ale tých zákazníkov, ktorí ne, alebo teda ich dodávateľov, keď niekto neplatí zámerne na čas. Ja som tiež mal firmu, predtým ako som išiel do politiky, som zamestnával 250 ľudí, no keď mne niekto zámerne neplatil na čas, tak ja som mu prestal dodávať. Ja som nešiel nariekať za, za vládou alebo za Európskou úniou, že prosím vás pekne, henten mi, nepla, henten mi zámerne neplatí na čas, robte s tým niečo. Toto je toto je kapitalizmus a vy ho, tu, vy ho chcete zrušiť. A jedného dňa, keď ho zrušíte, tak sa budeme mať všetci horšie. Ďakujem pekne. Thank you. Dan, uh, Dennis Jong, please. voorzitter. En uh, uh, ook veel dank aan het uh, panel voor de nut... Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme našim hosťom za veľmi užitočné informácie. ...van de waar overigens... Uh, dit ook een heel interessant onderwerp voor zou kunnen zijn, want in... Uh... Budem sa zúčastňovať čoskoro na um, zasadnutí rozpočtového výboru a koordinátoroch, ale um, ja som len chcel povedať následovné. Možno, že európske inštitúcie sú zodpovedné za túto situáciu. Bola pripravená štúdia, kde sa hovorí, že európske inštitúcie eh, platia ale myslím si, že celkovo aj pokiaľ ide o platby zo strany verejných orgánov, tak je tu istá tolerantnosť a práve verejné orgány by mali ísť príkladom. Ak verejná správa neplatí na čas, tak tu existuje riziko, že ani podniky nebudú uhrádzať svoje záväzky na čas. Preto si myslím, že všetci musia ísť dobrým príkladom. B2B medzi podnikmi, transakcie medzi podnikmi. Tam je tých problémov niekoľko. Predovšetkým sa pozriem, po, sa musíme pozrieť na tie číselné údaje, koľko je tých podnikov, ktorým sa faktúry neuhrádzajú na čas. Máme niekoľko nástrojov vnútorného trhu, aj komunikačných nástrojov, ktoré môžeme využívať, ale tých organizácií, ktoré zastupujú malé a stredné podniky, teda Máme tu takéto organizácie, ktoré sú podľa mňa tým najvhodnejším fórom e, na to, aby sme, tu, aby sme mohli pracovať s zvyšovaním povedomí o tejto situácii. Potom povinnosť e, alebo ustanoviť povinnosť pre malé a stredné podniky, aby sa mohli riadiť určitými pravidlami, aby boli dobre informované predovšetkým. No to je veľmi dôležité. Aj obchodné komory by mali vykonávať úlohu informovanosti, zvyšovania povedomia a vzdelávania, pokiaľ ide o účtovníctvo alebo ehm, vzdelávanie vo finančných aspektoch. Nemôžno si myslieť, že hm, malé podniky s malým počtom zamestnancom, hm, alebo nemôžeme od nich očakávať, že budú vedieť vždy všetko o, účtovných, o účtovníctve, o finančných aspektoch. Mali by im preto byť hm, tieto informácie poskytované a hovorilo sa tu ďalej aj o reťazo, o dodávateľských reťazcoch a tu je podľa mňa veľmi dôležité a vidíme to aj v správe Tarabela. Práve i tam sa hovorí o dodávateľských reťazcoch, hovorí sa tam aj o e, nekalých obchodných praktikách, s ktorými sa často v tejto oblasti stretávame. Myslím si, že musíme poskytnúť záruky. Napríklad v niektorých prípadoch, ak nie je akceptovaný, akceptovaná lehota 90 dní, tak firmy e, sa ocitnú v problémoch. Na to potrebujeme určitý orgán sprostredkovateľa, určitého sprostredkovateľa v takýchto situáciách, v takýchto problémoch. Teda sprostredkovateľ, mediátor, ktorý môže um, pomôcť v tejto situácii, keď došlo, alebo ne, došlo k oneskornej platbe, alebo k nedošlo vôbec. Napríklad u nás máme podobný subjekt, ktorý sa práve podobnými otázkami a situáciami zaoberá a mm, v týchto situáciách postupujeme na základe konkrétnych údajov. Čiže mediácia, mediátor, Samozrejme, pri zachovaní pravidel súkromia ehm, tam, mne sa tento subjekt alebo tá, táto možnosť dá veľmi dobrá a myslím si, že malé podniky a malé subjekty by mali mať možnosť takéto služby využívať. Ešte jedna drobná otázka. Malé stredné podniky napríklad v, v oblasti módy, um, ehm, tamto súvisia súvisí aj s tam to súvisí aj s ročnými obdobiami. Um, napríklad pri, pri len, len chcem tým povedať, že vždy treba mať na zreteli aj špecifika jednotlivých odvetví. Ďakujem veľmi pekne. Marko, nech sa páči. Uh, a potom dám e, slovo našim hosťom, našim panelistom, aby zareagovali na to, čo tu odznelo, na otázky, alebo nech sa páči, ak máte iné postrehy, ešte doplňujúce pripomienky. Ďakujem veľmi pekne. Pán Hendrix. Uh, Ďakujem pekne, nebolo tam až tak veľa otázok. Možno by som chcel zdôrazniť, e, už od 93. sa zaoberáme touto témou. Ja sa stále snažím e, zlepšenie tejto smernice, takže je to starý problém. E, veľmi často mám pocit deja vu, poznám všetky tie argumenty pre a proti. V prípade určitých veľkých firiem je tu problém, treba uznať a myslím, že ako som už povedal, musíme rozmýšľať nekonvenčne a, a pracovať e, s férovými obchodnými praktikami a, a právom hospodárskej súťaže. Myslím si, že tu ide o slobodu sveta, keď dáme povinnosť veľkým firmám e, platiť do 60 dní. Je tu naozaj problém len s, s určitými e, veľkými. A v Holandsku, povedal som, je tu povinnosť pre veľké podniky platiť malým a stredným podnikom do 60 dní. Pre zvyšok, e, pokiaľ ide o obchod medzi veľkými, e, medzi veľkými alebo medzi malými, je tam e, sloboda, kontraktuálna sloboda. Takže je naozaj možné sa venovať špecifickým problémom takto cieľene. A takisto treba aj vzdelávať malé a stredné podniky. Môžete sa pozrieť do našich pozičných e, dokumentov. Od začiatku na tom trváme. Často malé a stredné podniky ani len nepošlu svoje faktúry a to už pán De Jong spomenul. Áno, toto je zodpovednosť pre e, organizá- e, zodpovednosti naš- organizácie našich podnikov, ale e, to nejako nerieši tú otázku zodpovednosti práve tých veľkých podnikov. Tri zo štyroch fínskych podnikov akceptovali dlhšie obdobie splatnosti, než koľko im je príjemné. Takže aj v severských krajinách sa to deje. A pán Tejong, sektor textilu, to je naozaj problém my sme o tom tiež diskutovali v našich organizáciách. My zastupujeme mnohé sektory totiž a naozaj v odvetví e, textilu, ako ste povedali, toto môže byť problém. Veľmi často sa navrhuje, e, že by sme mali pracovať podľa jednotlivých odvetví. Napríklad e, vo Francúzsku môžeme nad tým uvažovať Problémom je, že často eh, nejaké odvetvie nie je dobre definované a veľmi eh, často sa tu potierajú hranice medzi jednotlivými odvetviami. Aj pokiaľ ide o odvetvie textilu, nemyslím si, že mali eh, predajcov, ktorých tiež zastupujeme, môžu dostať potrebné podmienky 90 dní. Myslím si, že maximálne 60, ale áno, je to problém ale naozaj tu potrebujeme flexibilnú legislatívu pre väčšinu firiem. Pre väčšinu to nie je problém, ale s určitými špecifickými eh, je tu problém a e, zo strany veľkých e, podnikov som tu žiaľ nepočul návrh nejakého jasného riešenia tohto problému, stále na to čakám. Nedá sa to vyriešiť etickým prístupom, pretože ako som povedal, oni sú príliš veľkí na to, aby e, sa hambili, musíme tu nájsť iné riešenie. A takisto aj k verejným orgánom, tam naozaj musíme eh, hľadať eh, tie medzery. O tom, sme už, eh, o tom budeme diskutovať v druhej časti, takže to by sme si možno nechali pre panelistov v tej druhej časti. Pán Kasado, nech sa páči. Veľmi pekne ďakujem. Chcem sa vyjadriť k pani Krapini. Vy ste priamo hovorili o tých veľkých podnikoch, ale my ich zastupujeme, takže mm, ja sa tu snažím vysvetliť, aká je reálna situácia v Španielsku a snažil som sa to zobraziť, aby ste mali predstavu, ako to u nás vyzerá a hovoril som aj o smernici a hovoril som aj o konkrétnej legislatíve u nás doma, e, ktorá ale naozaj funguje veľmi dobre. E, tie podmienky sú akceptované zo strany všetkých, nemáme žiadne konflikty medzi jednotlivými subjektmi, čiže my sa nesnažíme obhajovať e, náš ja som sa tu snažil vysvetliť, aká je situácia u nás. Ja som sa tu nesnažil um, obhajovať žiadne praktiky. Čiže uh, uh, Samozrejme, každý subjekt sa môže obrátiť na súdny dvor. Okrem toho sú tu mechanizmy, ochranné mechanizmy administratívnej povahy, ktoré fungujú napríklad v sektore, o ktorom sa tak diskutuje, e, dodávateľský potravinový reťazec. No už tam máme, e, tam máme orgán, ktorý funguje, ktorý funguje popri ministerstve poľnohospodárstva. Môžete podať anonimne stiažnosť tomuto orgánu a musím konštatovať, že tento orgán funguje je dobré a um, stiažnosti eh, a, a tých stiažností za neuhradenie faktúr tých stiažností je minimum. Čiže to vám môžem povedať a my ja som jasne povedal, že nesúhlasíme s tým, aby sa opätovne uh, otvárala smernica o neuhradených platbách, alebo teda neskorých platbách, ale sme za to, aby orgány EÚ vykonávali ehm, kontrolu e, dodržiavania predpisov alebo ustanovení smernice. Je to, je to smernica, ktorá hovorí o povinnostiach, lehotách a tak ďalej, ale my si myslíme, že ak, ak sa nedosiahnu ciele smernice, tak to nebude kvôli jej obsahu, ale kvôli uplatňovaniu tejto smernice. A ja súhlasím s tým, čo hovoríte, a síce, že práve sú to členské štáty, ktoré musia e, nastaviť e, tie, tie nástroje, vďaka ktorým sa potom dopracujeme k dosiahnutiu našich cieľov. A súhlasím s tým, čo povedal pán Sulík. Ja si myslím, že musíme obhajovať, Európska únia musí obhajovať princíp e, slobody trhu. A ako som už povedal, uh, predtým a my sme, my, my sme za intervenciu verejnej, e, verejných orgánov, ale len ak bude existovať e, všeobecný záujem, kvôli ktorému by, takýto, by takáto intervencia bola odôvodnená. To je zásadné a myslíme si, že v, vo v ekonomike voľného trhu, a tu hovorím, e, a tu hovorím teda vo vzťahu k mojej organizácii mať, mať ma, mať predpisy ohľadne lehôd, mať, mať, mať predpisy ohľadne podmienok zmluvy, mať, mať podmienky, ktoré by regulovali typ produktu, kedy sa mal dostať a tak ďalej. Nuž, e, tam práve treba mať, e, sa mať na pozore, aby sme, aby sme sa nedostali na úroveň intervencií, ktoré by boli absolútne neproporčné aj voči cieľom, ktoré vlastne obhajuje Európska únia. Ďakujem veľmi pekne. Aj to... Ďakujem veľmi stručne. Nemyslím si, že nikto tu nechce znovu nastoliť socializmus alebo dokonca komunizmus. To je, myslím, to slovo, ktoré ste použili. Ale myslím si, že jednoducho eh, hľadáme férovejšie podmienky pre všetkých aktérov v spoločnosti a na trhu. Je tu niekto zo Švedska? Spomínam si správne, že vo Švedsku je transparentnosť e, e, príjmov. Spomínam si správne? Možno to by mohlo byť riešenie. Ak je to OK, tak e, ak nikto nemá problém s takýmito dlhými lehotami na platby pre veľké firmy, tak toto by mohlo byť riešenie. Thank you. So, um, I propose that we now uh, go... Ďakujem. Navrhujem, aby sme teraz prešli k, náš, k nášmu druhému panelu, kde budeme diskutovať o transakciách medzi verejnými orgánmi a podnikmi. E, prvým rečníkom je pán Bramini z ICOM. Je to talianský podnikateľ. Nech sa páči, nech sa páči máte slovo. Dobrý deň, dámy a páni, vážení e, poslanci, budem hovoriť voľne pretože to, čo vám chcem porozprávať, je príbeh mojej firmy. Teraz som e, e, tu vypočul, že e, je, je tu snaha diktovať ceny, ktoré majú sa požadovať od malých a stredných podnikov. Myslím si, že je to rovnaké v ostatných krajinách ako v Taliansku. Malé a stredné podniky Eh, sú najdôležitejšie v našom hospodárstve v Taliansku. Eh, nemôžeme eh, tu mať takúto nerovnosť podmienok 60 dní versus 120. Všetci súhlasíme s tým, že je to netolerovateľné a nenetolerovateľné, aby tak robili verejné orgány. A o tom hovorí aj príbeh mojej firmy. Ja som mal firmu ICOM Eh, ktorú som založil v roku 1973, Tá sa zaoberala projektovaním a eh, eh, vlastne realizáciou zariadení na riadenie odpadov. Zúčastnil som sa verejných víziev. Na severe už nebol priestor, takže som dostal miesta na Sicílii a v kampanii, kde je problém v odpadovom hospodárstve v Taliansku. Eh, mali mi eh, platiť komúny, platili. Potom eh, sa zmenila situácia, vytvorili sa tzv. ATO, boli to konzorcia komún, ktoré sa nechávali platiť občanmi zo stran, teda z toho, čo prispievali občania za odstranenie odpadov a vtedy mi prestali platiť. Bola to obrovská zmena v mojich príjmoch a zvyšovali sa dlhy. Ja som sa snažil pokračovať ďalej, veril som v moju firmu, veril som hlavne v štát. Hovoril som si, zaplatia mi skôr či neskôr, nie? Uh, urobil som si hypotéku e, na e, môj dom vo výške 150 tisíc eur a keď som skončil, tak som e, založil kancelárie ja som investoval v mojom živote do môjho domu, aby som tam mohol žiť a do kancelárií. S veľkým e, úsilím som mal e, obrad približne 5 e, miliónov eur ročne a stalo sa, že nielen, že mi tieto subjekty nezaplatili, ale ja som ich ani nemohol Eh, prinútiť tým, že by som im pohrozil, že zatvorím, pretože som poskytoval verejné služby. A tak som pokračoval ďalej, dával som tam moje súkromné, pumpoval som do toho moje súkromné zdroje a napokon e, som to už nezvládol a 24. marca 2011 um, som musel ísť na súd, uh, nahlásil som bankrot firmy, takýto je môj prístup, uh, príbeh. Uh, počul som tu príbehy či 60 dní, či 120, nuž no mne neplatili, nezaplatili 4 roky alebo 7 rokov uh, v kampánii. A ja, a ja som práve, ja som mal vzmluvné vzťahy so štátom. Takže ja som tu a chcem vás požiadať, aby aj vy ste urobili niečo z vašej strany pretože pre mňa, eh, pre všetkých tých, eh, ja zastupujem všetkých tých, ktorým hrozí, že bez svojej vlastnej viny budú musieť zatvoriť svoje firmy. A ešte hovorím aj v mene 8050 eh, podnikateľov, ktorí sa z tohto dôvodu spáchali samovraždu v Taliansku. Ja ako Talian sa cítim e, európskym občanom a preto vás oficiálne žiadam, aby ste prijali potrebné kroky, zabezpečili, aby e, e, sa ochránili tí, ktorí stratili všetko a nie z vlastnej viny, aby im boli nahradení zo strany štátom. Štát sa nemôže transformovať z ovce na vlka, ako to bolo v mojom prípade, kedy e, všetky, e, všetok môj majetok e, bol vlastne daný, bol vyvlastnený, predaný v aukcii a ja som sa musel teraz vysťahovať z môjho vlastného domu pred mesiacom. Nemal som veľa zamestnancov, ale malá firma to je ako rodina. Poznal som všetkých, poznal som ich detí, ja som naozaj e, e, chcel vydržať nielen kvôli mne, ale aj kvôli ním a teraz vás e, preto žiadam, prosím vás, urobte niečo. Thank you very much um, for uh, this witness. Um, and then uh, our next speaker is uh, Mrs. Pezzini de Geronimo. Who's... Teraz pani Pezzini de Geronimo. uh, Dusty, you have the floor, please. E, tiež talianská podnikateľka. Nech sa páči, máte e, slovo. Veľmi pekne ďakujem pani poslankyni Lare Komi za pozvánku. Aj, aj mňa sa tento problém týka a je mi to veľmi ľúto, pretože náš kolega, jeho sa to dotklo veľmi osobne a mne je to veľmi, veľmi ľúto. Um, ďakujem veľmi pekne za, pozor- za pozornosť a za to, že mi dávate možnosť eh, vyrozprávať môj príbeh. Eh, volám sa Pecina di Geronimo, narodil som sa na Sicílii, v kat- meste Catania. Študovala som mimo. Um, v zahraničí. Vrátila som sa na Sicíliu do Katánie, pretože um, som sa chcela vrátiť ku svojim koreňom a chcela som zlepšiť situáciu na ostrove v oblasti životného prostredia. Moja za, zaobrala som sa zberom odpadu v mestách a mám podnik 40 rokov. Názov podniku je Dusty a ide o, aké, akéhosi, um, ide, ide, o, ide o systém zberu odpadu. Ja som totiž e, veľkou zástankyňou ochrany životného prostredia a cítim sa bojovníčkou, cítim sa osobou, ktorá bojuje za lepší svet. Moj, moja firma je rodinnou firmou a v tejto chvíli uh, Eh, je náš obrad 40 miliónov eur, máme 6, eh, 700 zamestnancov a aj my sme sa eh, aj my sa snažíme snažíme, vynakladáme úsilie, um, riešime tento problém, um, um, máme obrovské problémy E, pokiaľ ide, e, a teda sú, sú, sú to konzorcia um, a takisto sme sa stretli s problémami, o akých hovoril kolego. Uh, ja um, 7, 17 miliónov eur mi neuhradili, ale podarilo sa mi prežiť, pretože som si vybudovala dôveryhodný imič a nie banky ma vôbec nefinancovali, možno to bolo aj dobré, pretože by som len zbankrotovala. Pomohli sme si spoločne s dodávateľmi, ako hovorím, išlo o e, takú sieť, pomohli sme si, takže sme sa spojili a e, stojíme pevne na nohách v tejto chvíli Taliansku je to takto. Ako hovorí pán Bramini, podnik, ktorý pracuje, poskytuje nejakú verejnú službu, napríklad v rámci životného prostredia, nemôže opustiť službu alebo nemôže zanechať túto verejnú službu, aj ak mu ne, nedochádzajú, neprichádzajú platby. Musí zaplatiť zamestnancom, ale na to, ale aby zostal na trhu, musí platiť aj tým, ktorí sú vlastne, musí zaplatiť dávky zdravotné, sociálne, musí platiť dane štátu a mm, predtým, než teda dostane e, nejakú príkaz na platbu alebo od, od regiónu, tak, alebo teda musí preukázať, že plní všetky podmienky, že prispieva do, do poisťovní a platí dane. Ale nie je možné, aby podnik plnil tieto záväzky, keď jediným subjektom, jediným klientom je štát. A štát mu vlastne neplatí. Čiže logickým, logickejším riešením by bolo, teda nielenže štát neplatí, napríklad e, Zmluva e, kde je platobná lehota 30 dní, mesačná faktúra. Štát, e, štát nezaplatí. Ja, ja, ja nemôžem prestať poskytovať službu. Čiže chýbajú tam určité podmienky reciprocity. Keď teda ja podpíšem zmluvu, na univerzite nám hovorili, že zmluva platí pre obe strany. Nie je možné, že, že ja, musím, ja musím splniť všetko, zaplatiť zamestnancov, investovať, e, byť super presná a, a štát, ktorý dostane službu a a chcem od neho len, aby zaplatil do 30 dní moju faktúru, nielenže tak neurobí, ale dokonca mi, dokonca mi neuhradí ani, ani úroky z omeškania. A e, je, je to pre mňa už potom, je, to už dlh, mimo, mimo súvahy, mimo rozpočtu a oni to nezaplatia a často to trvá aj 20 rokov. Viete, že um, za, na Sicílii to trvá veľmi dlho a je to obrovské riziko o čo, o čo žiadam Európsku úniu. Keďže keďže už e, toľkokrát začalo konanie pre porušenie voči Taliansku. Vždy to tak bolo, k zlepšeniu nedôjde, pretože Taliansku vôbec na tom nezáleží, nezáleží im na tom, čo sa tu povie. Vôbec im na tom nezáleží. Čiže E, prosím, urobte niečo, aby Taliansko zaplatilo, aby, aby talianský štát zaplatil, uhradil faktúru do 30 dní. Je to predsa, zapisa, je to predsa aj súčasťou mojej zmluvy 30-45 dní maximum, pretože v opačnom prípade jednoducho tá, tá, tá, takto sa to ďalej nedá. Nemôžeme pracovať takýmto spôsobom. My musíme my musíme splniť všetky podmienky a prečo nie potom štát? Veď štát by mal byť ten prvý, ktorý pôjde príkladom. A ako si oni dovolia luxus, akože si dovolia ten luxus, že nielenže nezaplatia, nezaplatia ani úroky z omeškania. A čo to... Ale e, aj, oni, oni nám musia zaplatiť a nie po nejakých kúskoch. Predsa aj ja musím naplniť svoje finančné záväzky na čas. To, čo sa odo mňa žiada. Teda prosím vás, žiadame od Európskej únie, aby e, jednoducho e, ak tu máme nejaký úver od štátu, čiže a zároveň zároveň je tu dlh, čiže ak, máme, ak, musí, jednoducho musí dôjsť k nejakej kompenzácii medzi, medzi dlhmi a viete koľko, viete, koľko, viete koľko dlžia na úrokoch, respektíve viete, 40, teda ak my nezaplatíme, tak je to o 40% viac na úrokoch z omeškania. Áno, rozumiete dobre. Čiže ako potom vyzerá tá súvaha, ako vyzerá to zúčtovanie, akým spôsobom sa my ako podniky máme zhostiť našich záväzkov, keď tam máme ešte navrh 40% za to, za to, že... A, a to všetko leží na našich pleciach. My v zásade my nemôžeme len... Jediné, čo nám naozaj zostáva, je buď zbankrotovať, alebo sa nejak snažiť prežiť, alebo potom už nám pomôže len zázrak. U nás komuna napríklad môže, že ja ak, ak, ak mám nejaký kredit, uh, Ehm, komúny. Mm, viete, že aj u nás môže komúna zbankrotovať v Taliansku, ale dajú mi nejakú ponuku a povedia mi, dobre, takže konkursný správca mi povie, e, teda ja sa opýta, koľko môžete, ja poviem, že 40, ale prepačte, ak ja som firma, mám zamestnancov, a 80 mojich nákladov tvoria náklady na personál, ako môžem ja akceptovať platbu, e, ktorá je ešte menej než 40 To je neslýchané. A teraz mi povie, dobre, dobre, mne sa to stalo, komuná mesta Ispika. Eh, áno, tam mi povedali, dobre, tak vyčkajte 10 rokov, pretože keď eh, dobehne konkurzné konanie a keď prestaneme, alebo teda keď, ke, keď zaplatíme všetkým tým privilegovaným mm, veriteľom, tak potom uvidíme. Možno sa, vám, možno sa nám podarí vám uhradiť všetko. A môj advokát mi povedal, že iná komuna, ktorá zbankrotovala pred Ispikou, kde už to konanie pre, prebieha po 10 rokov, že tam sa tam sa uzatvorilo konkurzné konanie a začalo ďalšie na ďalších 10 rokov. Čiže je tu riziko, že tých 300 tisíc milión, tých, tých, prepáčte, tých 300 tisíc eur, ktoré mi dlžia, nikdy nedostanem. Čiže porosím Európsku úniu. Či by ne... Prosím vás, donúte Taliansko, alebo zaviažte Taliansko nejakým definitívnym spôsobom k tomu, aby aby sme my mohli, aby sme nemuseli plať. Prečo my máme, prečo my musíme plniť všetky podmienky, ak štát nám nezaplatí, vôbec nám nezaplatí. To vôbec nefunguje. Vy mi nezaplatíte, e, ja vám nezaplatím. Musíme byť, musíme si byť v tomto rovní. Čiže o, o, o toto prosím. Ak, ak by bolo možné v tom niečo urobiť, ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za vaše jasné posolstvo. Posledným rečníkom je pani Finley zo stáleho zastúpenia Írska. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem za eh, pozvanie na dnešné vypočutie. Ospravedlňujem sa. Úvodom musím povedať, že Írsko navrhuje kultúru e, e, rýchleho splácania, obzvlášť pokiaľ ide o verejný sektor. My tu vidíme e, dôležitú vedúcu úlohu pre verejné orgány. Chceme zmeniť túto kultúru z teda aktuálneho stavu smerom k rýchlemu uhrádzaniu Pokiaľ ide o povinnosti e, v sfére e, platenia verejných, e, zo strany verejných orgánov podnikateľom, v Irsku sa vyžaduje, aby sa za tovary a služby zaplatilo do 30 kalendárnych dní, od kedy dostanú platnú faktúru e, v prípade e, e, obchodov medzi firmami. Je to 60 dní a iba ak sa obe strany dohodnú, sa to môže predlžiť a aby to nebolo neférové príliš pre dodávateľa, tam, kde neexistujú kontrakty, treba platby uhradiť do 30 dní. Takže napriek teda e, e, statutárnemu minimu 30 dní naša vláda sa v júni 2009 zaviazala, že e, byty, štátne byty budú vlastne platiť do 15 dní. Bolo to rozhodnutie vlády. V roku 2011 sa toto rozhodnutie rozšírilo o širší verejný sektor, teda netýka sa to len bytov, ale aj miestných e, orgánov a nekomerčných štátnych agentúr aj iných verejných e, orgánov. Tie majú tiež povinnosť e, uhradiť faktúry do 15 dní. Celý širší verejný sektor musí štvrťročne ročne vydávať správy, pokiaľ ide o toto uhrádzanie No a takisto e, sme sa zaviazali ešte zlepšiť tento e, systém výkazníctva pre verejné orgány, pokiaľ ide o ich e, výkonnosť v oblasti, v oblasti platieb. A ide takisto aj, aby spomínali úroky z omeškania v prípade, že platia neskôr takže to len doplňuje tie e, požiadavky a takisto musia špecifikovať, či platili do 15 dní, medzi 15, 30 dňami, 30 a 60 dňami. Tie posledné štvrťročné čísla, ktoré máme za prvý rok roku 2018, ukazujú e, priemerne, že 84% bolo zaplatených do 15 dní a 96% do toho štatutorného limitu 30 e, dní. Samozrejme dúfame, že e, toto číslo narastie na 100%. Eh, min, začiatkom minulého roku eh, vláda rozhodla, že relevantné eh, orgány verejného sektora majú povinnosť platiť kompenzácie a úroky zomeškania automaticky, ak sa zaplatí mimo, teda nad rámec toho statutárneho obdobia 30 dní automaticky teda majú povinnosť platiť kompenzáciu v takomto prípade. Je to zodpovednosťou jednotlivých eh, ministerstiev a ministrov zabezpečiť, aby ministerstva a agentúry, ktoré pod ne spadajú, boli v súlade s týmto rozhodnutím vlády v súlade e, s tým je aj povinnosť e, informovať o platobných e, praktikách, narábaní so sťažnosťami a postupmi v prípade riešenia sporov. Automatické platenie úrokov zomeškania zo strany verejných orgánov sa vníma ako kľúčové opatrenie pri zlepšovaní správnej teda kultúry platieb a aby sme e, vlastne e, znížili zaťaženie e, firiem. Sú tu usmernenia, ktoré fungujú pre ministerstva a verejné orgány. Jeden z predrečníkov hovoril o taktike oddalovania my sme vytvorili postupy, kedy školíme e, relevantné osoby zodpovedné e, za narbanie s faktúrami, aby urýchlovali e, tieto príslušné procesy platieb, aby neoddialovali platenie a sme teda v neustálom kontakte s podnikmi, kont- e, máme tu kontinuálny dialog, máme tu stálu skupinu, e, e, kedy diskutujeme s malými a strednými podnikmi, ktoré vlastne vo všetkých otázkach týkajúci sa malých a stredných podnikov tieto sú poradenským orgánom pre írsku vládu sú veľmi spokojní teraz s týmito opatreniami a Eh, tento, eh, máme tu teda tento kódex eh, risk, rýchl, risk, postupu rýchlych platieb, máme tu spoločnú iniciatívu asociácie malých a stredných firiem, Írskej konfederácie biznicovej veľkých zamestnávateľov, teda tam sú členmi aj veľké firmy, e, obchodná e, komora, e, banka Írska a naše ministerstvo pre inovácie spoločne vytvorili kódex, ktorý je na portáli, ktorý sa zrealizoval v marci 2015. Jeho cieľom je naša tu zmeny do kultúry v oblasti pladieb. Toto je samozrejme kontinuálna práca, kontinuálne úsilie menej než 300 e, subjektov zatiaľ sa e, e, vlastne do tohto zapojilo, takže je to kontinuálna možno to znie negatívne, a je to teda ale kontinuálna záležitosť. Sú tam aj veľké firmy, ktoré sa zapojili a zaviazali sa k takýmto veľmi promptným platbám. To je veľmi dobre. Je veľmi dôležité, aby eh, firmy a organizácie, ktoré ich zastupujú, aktívne eh, toto podporovali. Aby som to zhrnula, verejný sektor musí vedieť, musí s príkladom, eh, nie je možné nič iné a z našich skúseností môžem povedať, že je to teda e, kontinuálne úsilie, hovoríme to z vlastných skúseností, je veľmi dôležité, aby zastupcovia e, podnikov, e, teda v tomto zastupovali malé a stredné podniky, aby stimulovali požadovanie pozitívnej zmeny. Dôležité sú informačné kampanie, ktoré by e, podporovali vytvorenie takýchto kódexov. Dôležité je, aby centrálna e, e, vláda takisto realizovala informačné kampane. Máme každoročné podujatie zo strany vlády, ktorá sa teda zaoberá všetkými možnými stránkami, ktoré môžu byť zaujímavé pre malé a stredné firmy, ale jednou z tých súčasťov je práve aj táto oblasť platieb E, nemali sme žiadnu žiadosť po nejakých legislatívnych zmenách, e, ktoré by od nás e, malé stredné podniky požadovali. Pozerali sme sa do minulosti, niektorí tu spomenuli myšlienku prepojenia s verejným obstarávaním. Zaoberali sme sa tým určite boli tam určité nápady, ktorým, ktorým by sme sa mohli venovať. Možno sa to pretaví do legislatívnej iniciatívy, možno nie, ale e, celkom isto sa treba zaoberať všetkými myšlienkami, e, nápadmi, ktoré by mohli ešte ďalej zlepšiť situáciu. Ďakujem. E, Teraz by som dala slovo pánom členom pani Feidl, ktorá je predsednička DigiCore Európskej komisie. Ďakujem veľmi pekne. Dobré dopoludne všetkým. V prvom rade sa chcem poďakovať IMKO za túto vynikajúcu iniciatívu eh, na túto veľmi, veľmi dôležitú tému, ktorá je pre nás veľmi dôležitá, že ste nám dali príležitosť eh, poprvé vypočuť si vás, pretože váš input je pre nás mimoriadne dôležitý a takisto poskytnúť náš názor. Stručne e, z našej perspektívy, e, pokiaľ ide o smernicu e, o neskorených platieb, takže čo vlastne smernica dosiahla, akási bilancia. Takže vidíme, že veci sa pohli. Vidíme, že platby, platobné podmienky boli zosúladené vo všeobecnosti, oneskorenia sa zredukovali, omeškania, ale takisto si, sme si veľmi vedomi toho, že nie sme tam, kde by sme mali byť. Uvedomujeme si, že situácia je naďalej e, nie je ideálna a ešte nás čaká veľa práce. E, vidíme, že oneskorené platby e, sú naďalej bežnou praxou vo všetkých hospodárskych sektoroch, ale je to konkrétne problém, problém v tých sektoroch, E, kde je intenzívny podiel malých a stredných podnikov. 60 podnikov v EÚ, e, tým sa dostáva, k tým sa dostávajú platby neskôr, než bolo dohodnuté. Čiže ako som povedala, toto je problém, ktorý má dopad predovšetkým na malé a stredné podniky, konkrétne v situáciách e, vzťahov business to business, keďže, a spomenuli to viacerí, Ehm, lebo je tu e, nedostatok vyjednávacej moci alebo sily. Ehm, no a potom ďalší efekt je, že malé a stredné podniky sú oveľa viac dotknuté, pretože majú vo všeobecnosti viac problémov s likviditou, a e, veľké omeškania e, e, majú dopad na schopnosť spoločnosti. Je to bohužiaľ jeden zo štyroch dôvodov bankrotu v Európskej únii. Čiže uvedomujeme si, že problém nadalej existuje. Pre nás je to znepokojujúcejšie, o to znepokojujúcejšie, či, keďže to je naša celková politika, že chceme podporovať malé a stredné podniky, máme pr- Chceme zabezpečiť, aby spoločnosti mali lepší prístup k financiám, investujú veľa financií z európskeho rozpočtu a vidíme, že e, táto zlá platobná kultúra je kontraproduktívna pre naše úsilia. Čiže pre komisiu toto je naďalej priorita, na ktorej musíme pracovať. Takže aké sú závery, ktoré sme z toho vyvodili, alebo aké sú ďalšie kroky? A tu prichádza otázka, či si myslíme, že musíme zmeniť smernicu. Takže táto požiadavka prišla z viacerých strán. Čiže eh, jedna vec, eh, o ktorej musíme uvažovať, je predovšetkým, eh, v, pokiaľ ide o business to business, keďže tento sektor presadzovanie smernice je naďalej štrukturálna slabosť, pretože sa opiera o spoločnosti. Nemáme inšpektorov, ktorí by prišli a e, postihovali vás e, za e, nesúlad, za nedodržiavanie smernice. Čiže musíme uznať, že presadzovanie, pokiaľ ide o vzťahy business to business, je zložité. V oblasti presadzovania pokiaľ ide o verejnú správu, tam máme trošku viac prostriedkov a tu by som tiež chcela vás uistiť, chcela by som uistiť e, predrečníkov, keďže už sme započali dosť striktnú presadzovaciu politiku voči členským štátom, kde e, sú e, výrazné omeškania Taliansko, ako všetci vieme, oni e, sú pred Európskym súdnym dvorom za porušenie smernice. Takisto e, e, sú konania voči iným členským štátom, ale chápeme alebo vidíme, že príjmajú opatrenia na to, aby sa situácia zlepšila. Čiže pracujeme na tom aj v tejto oblasti. Čiže vo všeobecnosti smernica mala pozitívny dopad, ale má tam tú štruktúrálnu slabinu presadzovania. Presadzovanie je zložitá implementácia. Viackrát to tu zaznelo. Kde si myslíme, že sa musíme viac, na čo sa musíme lepšie zamerať, ako lepšie implementovať smernicu. A to nás vedie aj k reflexii, že musíme lepšie pochopiť, aké sú e, tie dôvody e, týchto oneskorených platieb, prečo E, neuhrádzajú e, platby podniky na čas a takisto, čo by e, mohlo byť efektívne opatrenie na lepšiu implementáciu smernice. A aby sme pochopili situáciu lepšie, moje oddelenie zrealizovalo teraz sme zhromaždili informácie, urobili sme štúdiu, kde sme požiadali, aby teraz sme sa zamerali na hlavné dôvody, čiže tam máme určité informácie a Viacero z toho tu bolo spomenuté, niektorí, e, toho, niektorí to nazval finančný analfabetizmus, čo je problém, ktorý ste spomenul, čiže nedostatok spôsobilosti, viaceré z malých a stredných podnikov nepoznajú práva, ktoré sú im e, pridelené e, v rámci smernice. Takisto je tu aj problém eh, dlhých a eh, zložitých eh, teda administratívnych a verifikačných postupov, čiže dôvodov je veľa. Zároveň táto správa sa zamerala aj na to, čo existuje v jednotlivých krajinách, čiže aké druhy opatrení boli prijaté a myslím, že bolo zaujímavé vypočuť si írsky príklad, čiže čo sa dá urobiť na to, aby sa e, propagovala lepšia platobná kultúra. A tu sme, dostali, e, tu sme dospeli k veľmi zaujímavým výsledkom. Dovolte mi e, podeliť sa o niektoré z návrhov s vami. Jeden je samozrejme zaviesť krátke, kratšie platobné lehoty vo všeobecnosti. Ďalej, veľmi úspešný nástroj bol zvýšiť transparentnosť e, e, platobnej výkonnosti e, spoločnosti. Čiže toto je aspekt, ktorý by mohol byť ďalej preskúmaný. Takisto e, efektívnosť zavádzania e, reálnych sankcií, postihov na spoločnosti, ktoré nedodržujú pravidlá, poskytovanie usmernení a zvyšovanie povedomia a odmeňovanie tých tzv. dobrých hráčov. Čiže tá štúdia, ktorý, ktorú, sme, e, ktorú čoskoro zverejníme, na, obsahuje veľa návrhov, e, na ktorých by sme mohli popracovať. V tejto oblasti si myslím, že e, musíme byť rozumní, vzhľadom na to, že presadzovanie je zložité. Tiež sa musíme zamerať na synergie s inými politickými oblastiami. Boli spomenuté nekalé platobné postupy, nespravodlivé postupy. A tu sme mali názor, návrh e, v rámci potravinového reťazca, kde sú konkrétne postanovenie, ustanovenia o, o skrených platbách. Čiže toto je jedno z opatrení. Musíme byť rozumní, musíme e, rozmýšľať inventívne, musíme hľadať e, dodatočné sprievodné opatrenia, ktoré by mohli zlepšiť platobnú kultúru v Európe. Ďakujem veľmi pekne. Pani Kapiny. O să fiu mai acum. Ja budem tentokrát stručnejšia. E, ukázalo sa jednoznačne aj na základe írskeho príkladu, ale aj v rámci diskusie sa ukázalo, že e, tu existujú e, rozdielne kompetencie medzi Európskou a úniou a národnou úrovňou. Vlády sú veľmi dôležité pri E, presadzovanie a implementácii smernice, korektné etické uplatnenie smernice, e, negatívne príklady členského štátu, negatívny príklad členského štátu, ktorý e, nemá dobre platobné správanie. To má samozrejme dopad aj na ďalšie podniky, ale ja si myslím, ja verím v ten potenciál vylepšenia a vypočuli sme si zaujímavé návrhy. Prečo by sme nemali vypracovať čierny a biely zoznam s pozitívnymi a negatívnymi číslami. Ja e, som e, žila v komunisticko-socialistickom štáte. Nechcem nový komunizmus, ale e, trhové hospodárstvo neznamená chaos a anarchiu. nielen e, právo silnejšieho by malo platiť. Štát má opodstatnený záujem zasiahnuť tam, kde panuje nerovnováha. Tam Európska únia musí zasiahnuť. Keď tentokrát štát nedodržiava e, svoje povinnosti, e, všetko, všetok rešpekt e, voči tým rečníkom z Talianska, ktorí predniesli tragické prípady. Vo všetkých štátoch sú takéto tragické prípady. Naše vlády jednoducho musia byť schopné zasiahnuť, komisia to musí monitorovať, pretože máme tu, teda máme vnútorný trh, ktorý sme vytvorili pre všetkých. Samozrejme, ak pán Sulik hovorí, nuž štát teda si skríži ruky a E, každý robí, čo chce, silnejší vyhrá. Nie, chceme spoločný, e, spravodlivý, etický vnútorný trh pre všetkých účastníkov. Samozrejme, že je to zložité, e, to hovorí aj komisia, keď chceme keď teda e, stanovujeme zákony pre obchodné postupy medzi podnikmi, tak vzniká nerovnováha. Čiže <clears throat> medzi veľkými a malými podnikmi vzniká nerovnováha. Práve dnes e, sme e, e, poskytli o 100 tisíc eur viac v novom rozpočte pre malé a stredné podniky. Možno, že musí, budeme musieť zvážiť aj iné opatrenia, možno by sme mohli podporiť členské opatrenia, e, aby financovali e, školenia, ďalšie vzdelávanie. Čiže naozaj sme v situácii, kedy jednoducho e, nemôžeme urobiť nič iné, než uznať, že tí silnejší sú na tom lepšie, v lepšej pozícii voči slabších a musíme zakročiť. A po druhé, máme tam ten negatívny príklad z členských štátov, o ktorom musíme uvažovať. Čiže napríklad, ak štát, veľký podnik platí a potom sú tam subdodavatelia, akým spôsobom e, môžeme zabezpečiť, aby financie z verejného rozpočtu, e, ktoré sa platia veľkému podniku, e, budú ďalej postúpené tým subdodavateľom. To sú daňové peniaze. Čiže bolo by nespravodlivé, keby len ten veľký podnik, ktorý má väčšiu rokovaciu silu, tak e, si ponechá tie peniaze a nepostúpi tie platby ďalej. Čiže tým pádom malé a stredné podniky sa dostanú do problému a nebudú môcť platiť svojim zamestnancom. Čiže ja by som naozaj chcela urobiť zmeny a pani, s pani Komi by som chcela presadiť tieto zmeny a dúfam, že aj komisia nás podporí. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem ešte aj e, našim e, hosťom. Ďakujem všetkým podnikom za ich zaangažovanosť. Chcela by som, nechcela by som vylúčiť ani veľké podniky, chcem rokovať so všetkými spoločne a chcela by som v mojej skupine e, e, spustiť diskusiu, chcem e, nájsť riešenie, ktoré bude priateľné pre všetkých na to, aby sme, pretože okolo tých veľkých podnikov je celý solárny systém menších podnikov a tie veľké podniky tiež majú niečo z toho, ak ich e, tie, tie malé a stredné podniky, s ktorými, s ktorými spolupracujú, aby prežili, aby mohli e, poskytovať služby a e, tovary, aby určité suroviny potom nechýbali v tých veľkých zákazkách. Čiže musíme toho urobiť veľa a ďakujem vám v tejto súvislosti za vašu trpezlivosť. Za slovo. Pani, pani kolegyňa, vy mi tu podsúvate veci, ktoré som nikdy nepovedal. Ja som nepovedal, že nech si každý robí, čo chce. Však my nežijeme v, vo svete na, na zelenej luke. My už máme množstvo pravidiel. My žijeme v preregulovanom svete. A teraz, keď niekde niečo zlyhá, vy si myslíte, že keď vymyslíte ďalšie pravidlo, že už to bude fungovať? Čo keby sme sa postarali najprv o to, aby existujúce pravidla boli riadne uplatňované a vymáhané a aby fungovali? Sme tu počuli od zástupkyni z komisie, že Európska komisia vie zasiahnuť, keď dojde k takým osudom, ako sme počuli teraz z juhu Talianska. Mimochodom však tam prúdi miliardy a miliardy eur ročne, ktoré idú cez Európsku úniu. Tak vymáhajme existujúce pravidlá. Nech tam koná komisia v tom, aby keď niekto roky dodáva e, verejným subjektom, aby dostal svoje e, poctivo zarobené peniaze. My máme množstvo pravidiel. Je ilúzia si myslieť, že keď dnešné pravidla nie sú dodržiavané, že vy si vymyslíte nové a že tie už dodržiavané budú. To jednoducho takto nefunguje. A ešte posledná poznámka k pani kolegyni Mertin. Ja vás určite nepodozrievam, že vy by ste chceli zavádzať socializmus. Na, na to ste moc mladá, vy ste to nemali ani kde zažiť. Ale cesta do pekla je, je dláždená dobrými úmyslami. To je, ja tu nikoho nechcem podozrievať, že by nechcel, aby sme žili v lepšom svete. Len upozorňujem na to, že nedá sa všetko vynútiť reguláciami. To je ilúzia si myslie, že tu Európska únia, ktorá sama má miliardy eur nezaplatených, že si Európska únia teraz tu vymyslí ďalšie pravidlá a potom svet bude fungovať. To, to, to nefunguje to tak. Realita vám skôr či neskôr ukáže, že to takto nefunguje. Ďakujem pekne za slovo. Uh, Ďakujem. Nemyslím si, že to boli skutočné otázky. Myslím, že sme mali v druhom paneli eh, veľmi eh, pôsobivých svetkov eh, toho, čo sa deje a čo by sa malo udiať. A teda mali sme veľmi dobrý návrh z Írska, čiže chcela by som sa poďakovať v prvom rade všetkým panelistom, ktorí boli prítomní a želám vám všetkým veľa šťastia teda vypočuli ste si Európsku komisiu, ktorá povedala, že podniká potrebné kroky. Ďakujem eh, vám všetkým, eh, ďakujem aj eh, teda poslancom a Európskej komisii. No a tým si myslím, že môžeme ukončiť toto vypočutie a aj vlastne posledné zasadnutie nášho ehm, výboru pred letnou predstavkou. Chcela by som sa poďakovať sekretariatu za vynikajúcu prácu, ktorú odviedol počas uplynulých mesiacov. Chcem sa poďakovať, e, pani e, predsednička láskavo ďakuje aj tlmočníkom za vynikajúcu prácu. Ďakujeme pekne. No a nakoniec vám chcem všetkým zaželať príjemnú e, letnú prestávku. Ďakujem a uvidíme sa v auguste.